Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Príjemné popoludne, dámy a páni. Rád vás tu opäť vidím po uh, dnešnom zasadnutí koordinátorov ráno a zasadnutí nášho výboru. Začíname popoludnejšiu časť nášho zasadnutia. Ja som veľmi rád, že mám e, tú príležitosť privítať medzi nami e, pána komisára Karlosa Mledaša. Sme veľmi radi, že ste zavítali medzi nás. Ide o oznámenie komisie týkajúce sa hodnotiacej správy e, p 7 ex post a evaluačná správa. Pre mňa osobne je to veľmi dôležitá téma. Nie len ako predsedu eh, výboru SKRE. Som veľmi rád, že môžeme diskutovať o tejto téme. RP7 eh, hodnotiaca eh, správa ex post, teraz správa skupiny na vysokej úrovni bola predstavená komisárovi v novembri roku 2015 Komisárova odpoveď bola e, zverejnená 18. januára 2016 vo výbor ITRE. E, sa cítime zodpovední za naše výskumné programy, rámcové e, programy pre výskum od 1. až po 8., pretože tým 8. je horizont 2020, zjednodušene povedané. Teraz už by som chcel poprosiť pána komisára Medaša, aby nás uviedol do celej tejto diskusie. Má slovo pre uh, úvodný prejav. Nech sa páči, pán komisár. Pán uh, predseda, uh, drahý Jerzy Buzek, uh, vážení kolegovia, vždy je to pre mňa uh, príjemné, je to pre mňa veľká česť prísť do tohto výboru. Uh, a vymeniť si s vami názory a diskutovať. Naposledy som bol medzi vami v júli. Som rád, že vám môžem e, poreferovať dnes o oznámení komisie týkajúce sa hodnotiacej e, správy ex e, post z jedného rámcového programu, ktorý je známy aj pod označením FP7 19. E, januára toto oznámenie bolo zverejnené. Ja som ho okamžite zaslal predsedovi Buzekovi. Myslím, že medzi časom máte všetci kópie oznámenia k dispozícii. Takže e, ide tu hodnotiacu správu e, RP7 a jeho vplyv na vý, výskum, vedu a inovácie. Je to, je to veľmi dôležité, e, pretože ide o hodnotenie, ktoré bolo urobené e, v plnej nezávislosti jasne e, konštatuje, že e, investície do výskumu vývoja sú dôležité pre našu ekonomiku. Dôležité je, že sa tu e, veci kvantifikujú, nie sú tam len želania, sú tam čísla zo strany nezávislého hodnotiteľa. Profesor Luis Fresco je autorom tejto správy. No a po druhé, táto evaluácia je dôležitá pre našu zodpovednosť voči európskym občanom. Predtým, než e, zájdem do detajlov, chcem zdôrazniť výsledky tohto hodnotenia, ktoré sa zohľadnia e, v e, budúcom hodnotení 2020, ku ktorému dôjde v roku 2017. A toto je teda ten dôvod, prečo som dnes tu, lebo si myslím, že je dôležité získať vaše názory, spolupracovať s vami tímovo na príprave tej, tohto strednodobého hodnotenia. Naozaj ho chcem robiť spoločne s parlamentom. A chcel by som teda dnes e, začať tým, že zhodnotím určité kľúčové zistenia. Toto hodnotenie jasne ukazuje, že e, RP7 doteraz mal e, jasný vplyv na inovátorov, výskumníkov, ekonomiku a spoločnosť vo všeobecnosti. Preukázal jasnú európsku pridanú hodnotu. Ako viete, celkovým rozpočtom bolo 55 miliard eur pre tento program, ale je to stále iba 7 celkových verejných investícií. Univerzity a výskumné organizácie e, predstavili 70 e, e, podpory, súkromný sektor približne 25 Polovica z toho boli malé a stredné podniky a myslím, že to je bod, ktorý treba zdôrazniť. Začneme teda eh, tým prvým bodom, eh, ktorý som chcel spomenúť, dopad. Aký bol dopad RP7 e na eh, výskumníkov a inovátorov? Bolo to 170 tisíc publikácií, ktoré generovali naozaj vedomosti, 100, vyše 100 tisíc patentov to generovalo tisíc. Tieto čísla, myslím, jasne ukazujú daňovým poplatníkom, že e, ako e, Európa sme naozaj priestorom e, inovátorov a výskumu. 50 týchto výskumníkov dostalo podporu formou Open Access E, publikácie e RP7 majú väčší dopad než e, priemer EÚ. Častejšie sa publikujú v najdôležitejších časopisoch. 30 publikácií vyplývajúcich z projektov financovaných RP7 patria medzi top 5 najviac citovaných publikácií vo svojej disciplíne, takže sme tí najlepší z najlepších, sme nad európskymi aj americkými e, priemermi s našimi programami. Takže keď si zoberieme príklad ERC, e, pokiaľ e, ide napríklad aj o Nobelové ceny alebo publikácie. Mimochodom, zúčastnil som sa stretnutia v Davose minulý týždeň, stretol som sa dvoma nositeľmi Nobelovej ceny, ktorí dostali granty z ERC, pán Novozelov, ktorý vymyslel uh, eh, Grafín a profesor um, Pisari, to je jeden z najlepších makroekonomikov sveta. Uh, uh, oni povedali, že naozaj uh, tento program je známy uh, pre teda, svoju uh, excelentnosť v oblasti výskumu. Takže toto hodnotenie jasne dokazuje aj rast, aj tvorbu zamestnanosti v Európe. Musíme byť e, opatrní, pokiaľ ide o čísla a ukazujúce odhady, ale tieto odhady ukazujú trendy. Každé euro investované do RP7 generovalo približne 11 eur e, priamých alebo nepriamných e, ekonomických efektov, inovácií do technológií. Toto jasne ukazuje, že rast do ekonomického rastu predstavuje naozaj E, veľký e, počet e, pracovných miest. FP7 vytvorí 130 tisíc výskumných pracovných miest v priebehu desiatich rokov a okrem toho ešte ďalšie pracovné miesta. Musíme byť opatrní s číslami, ale je zrejme, že dopad je extrémne pozitívny. Je jasné, že musíme byť veľmi hrdí na 7. rámcový program keď sa pozrieme na to, čo sme urobili, sa pozrieme na súkromný sektor, ktorý tiež veľmi profiso, pro, profitoval. Máme 5 eh, spoločných eh, eh, akcií ako inovatívna medicína a podobne. 300 verejno-súkromných partnerstiev sme podporili napríklad v oblasti energeticky efektívnych budov či elektrických automobilov. Ale tretí bod by som chcel spomenúť tiež dopad na spoločnosť európskych občanov. V časoch, kedy Európa čeli viacerým výzvám v mnohých oblastiach, Firmy rámcový program a jeho ex post evaluácia ukazujú, že e, tento program e, umožnil vytvorenie spoločnej e, výskumnej základne, ktorá sa venuje spoločným, spoločenským výzvam v oblasti zdravia, potravinárstva, klímy, chudoby, vylúčenia 28 e, e, e, miliárd v, v, v projektoch podporilo projekty cezhraničného významu, ktoré sú veľmi dôležité pre prepájanie tej, tých najlepších znalostí v Európe. Uvediem jeden príklad. Pozrel som sa na všetky projekty a je tam jeden. Eh, my niekedy nerozprávame príbehy jednoduchým eh, spôsobom. Je to projekt, ktorý sa nazýva SolarJet a ten vytvoril recept eh, z troch ingrediencií, ako sa dá urobiť palivo pre lietadla potenciálne e, e, tam naozaj sa z, z, z emisí vytvárajú zdroje. Veľmi ma to zaujalo. E, oni naozaj ale vytvorili s touto inovatívnou technikou, ktorou používajú napríklad slnečné svetlo kerozín. Takéto príbehy by sme mali rozprávať ľuďom, pretože to sú príbehy, ktoré zmenia našu budúcnosť. Čím viac takýchto príbehov budeme rozprávať, tým viac získame ľudí a to je veľmi dôležité pre budúcnosť Európy. Nejde tu len o budúcnosť vedy a výskumu. A potom ďalší dopad, e, dopad e, tohto rámcového programu celosvetovo. E, boli tam účastníci zo 170 krajín. Jedna petina kolaboratívnych e, projektov mala e, účastníkov z krajín mimo EÚ a z asociovaných krajín. Prepače, vypol sa mi mikrofón. 11 organizácií, 9 regiónov a 6 krajín bolo priemerne v každom projekte zastúpených. Podporili sme mobilitu viac než 50 e, tisíc výskumníkov v 160 krajinách 30 z nich bolo, e, e, teda mimo, pochádzalo z krajín mimo EÚ, e, pochádzalo z priemyselných krajín, zostali potom v Európe po čo sa skončila ich podpora na základe našich projektov. Ale sú tam samozrejme aj veci, ktoré treba zlepšiť. 5 konkrétnych odporúčaní sme dostali a ako e, nám tak čas beží, nebudem ich spomínať všetkých, e, môžem za ne zareagovať vo vašich e, otázkach, ale niektoré z nich sú už osetrené v horizonte 2020, ostatné si budú vyžadovať, aby sme na nich popracovali viac. Pár konkrétnych príkladov predtým, než skončím. Poprvé, RP7 eh, bol eh, pre účastníkov veľmi eh, komplikovaný a nepodarilo sa ho zjednodušiť. Vďaka Európskemu parlamentu Horizon 2020 urobil v tejto oblasti veľký krok vpred, zjednodušil programy pre účastníkov, skrátil časy, ktoré boli potrebné na požiadanie alebo aj získanie financií, ale nepostačuje to, myslíme si a tak sme prednedávnom zahájili e, verejnú konzultáciu, aby sme získali e, potrebný e, input a mohli zahájiť druhú vlnu opatrení zjednodušovania kontaktovali sme viac než 5000 ľudí, aby sme dostali feedback. Druhý príklad je potreba zvýšiť atraktívnosť pre významných inovátorov a výskumníkov a zjednodušiť tie početné nástroje, ktoré tu sú. Toto je jeden z dôvodov, prečo Eh, som tu, prečo chcem poďakovať eh, parlamentu, prečo chcem vám poďakovať za vašu podporu. Mnohí z vás ma kontaktovali eh, tu v parlamente o onedlho pripravíme diskusiu ohľadom myšlienok inovačnej rady a vlastne sa to sústredí práve na tieto témy, ako zjednodušiť tieto veci. Aha, myslel som, že už e, treba obmedziť môj rečnícky čas. Veľa ľudí, e, ktorých som navštívil, veľa e, podnikov, povedali, že máme veľa nástrojov, ale nevedia, u ktorého majú žiadať prostriedky. Takže bolo by treba vytvoriť jednotné kontaktné miesto, to je veľmi dôležité pre našu budúcnosť. A už by to odpovedalo na jedno z odporúčaní z tejto správy. Pracujem potom na vytvorení e, Európskeho e, e, fondu fondov, ktorý by investoval do inovatívnych európskych firiem. Takže toto sú odpovede na veľmi presné, e, konkrétne odporúčania. A potom tretí príklad, e, hodnotenie napríklad e, prišlo na to, že jednotlivé komponenty RP7 boli navzájom príliš izolované a boli príliš rigidné a to viedlo k neefektívnosti s vodou prelínania. Toto sme tiež v horizonte 2020 zlepšili vďaka vašim príspevkom. A ja som tiež venoval všetku moju pozornosť tomu, aby som vytvoril efektívnejšie synergie, ktoré sa vzťahujú na európske programy ako Európsky štrukturálny fond. A mám pre vás dnes dobré správy. Viete, že sme zahájili myšlienku um, značky excelentnosti, uh, kde preplňujú štrukturálny fondového horizonta 2020. Myšlienka za tým je veľmi jednoduchá. Ak je nejaký projekt, v tomto prípade v rámci nástrojov pre malé a stredné podniky, ktorý je veľmi dobrý, ale nie je dostatok projektov z, z horizontu 2020 preň, tak moja kolegyňa Korina Kretu a ja e, podpíšeme certifikát, ktorý hovorí, že tento projekt nebol e, e, podporený, ale je veľmi dobrý. Zatiaľ sme takto podpísali 500 takýchto certifikátov a ja by som chcel zablahoželať Španielsku a Taliansku, ktoré boli najúspešnejšie pri snahe využiť tieto synergie medzi oboma zdrojmi e, financovania. Je to veľmi dobré pre synergie, takže e, táto otázka synergie ma vedie k poslednom bodu, ktorý som chcel spomenúť, e, poinformovať vás o implementácii Európskeho fondu pre strategické investície EFSI. Európska investičná banka odhaduje, že do, roka, do konca roka 2015 EFSI už generovalo približne 50 miliard z celkových eh, očakávaných investícií v EÚ. Je to rozhodné dvoch oblastí, ako viete. Infraštruktúra, inovačné projekty, 42 eh, schválených a potom e, malé a stredné podniky, 84 je tam podpísaných, 1,8 miliardy to predstavuje. Z týchto e, projektov pre infraštruktúru 5 e, e, sa vzťahujú na inovácie a výskum a vývoj. 320 miliónov eur sme ich podporili, majú ale generovať na súkromnom trhu 2, 2 miliardy. Ide tam napríklad o, o oblasti biotechnológií, výrobu ocela a podobne. Som spokojný ešte zatiaľ nie. Myslím, že môžeme byť ešte lepší. Je našim cieľom mať toho ešte viac, oveľa viac. Áno, samozrejme. Ja investujem naozaj veľkú časť z môjho času cestami do zahraničia, presviečaním krajín, že by mali predstaviť viac projektov e, prepojených s výskumom a vývojom, pretože o tom EFSI je. Pokiaľ ide o financovanie EFSI, EFSI E, má e, vlastne svoje e, ciele generovať prostriedky, a tak, aby sme mohli vlastne oveľa viac projektov financovať. Takže, takže 420 miliónov eur viac sa týmto uvoľní, takže pripravujeme teraz oveľa viac eh, projektov na financovanie. Mojím cieľom je, aby dodatočné investície do výskumu, eh, vývoja a inovácií eh, sa dostali do reálnej ekonomiky. Zvýšili sme transparentnosť o investičných príležitostiach, preto Európsky investičný projektový portál sme vytvorili vo februári sa otvorí. Budeme informovať o projektoch, do ktorých sa dá investovať je možné eh, podávať eh, žiadosti o projekty eh, pomocou internetu a treba takisto aj spomenúť, že by to mali byť projekty, ktoré mali byť zaujímavé pre investorov, od septembra funguje poradenský servis, ktorý bude poskytovať prístup k mnohým službám developing funding and Takže ide o implementáciu projektov. <clears throat> Drahý predseda Jiří Buzek, drahý Európsky parlament, chcem citovať amerického držiteľa Nobelovej ceny za ekonomiku, ktorý povedal, jedna z najväčších chýb je posudzovať politiky a programy podľa ich zámerov, skôr než, teda namiesto toho, aby sa posudzovali za ich výsledky. Dnes vám chcem, ale bol som vám chcel prezentovať výsledky a dúfam, že mi pomôžete, aby sme docielili ešte viac v prospech našich občanov v Európe. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne pán komisár, bolo veľmi dôležité povedať niečo o 7 rokoch rámcového programu. 8,5, pretože niektoré projekty trvali dlhšie než tá, to, tá pôvodná, to pôvodné obdobie. Čiže je veľmi dobré, že ste nám k tomu niečo povedali, pretože e, môžeme zlepšiť náš postoj Takže je naprosto nevyhnutné um, analyzovať minulosť a e, vyvodiť z toho záver do budúcnosti. A dovolte mi medzi nami privítať bývalého člena výboru ITRE, alebo teda členku, pani Romanu Jordan, ktorá je dnes spolu s nami. Bola členkou výboru ITRE 10 rokov, pane Bože. Niektorí z nás si to ešte pamätajú. A teraz pani Romana Jordan je oficiálnou zástupkyňou Európskeho parlamentu, zároveň výboru ITRE v nárade energetických regulátorov. Je to veľmi dôležitá rada, alebo teda výbor. Ďakujem, že ste tu s nami. A sú tu ďalší členovia výboru, ktorí sú takisto v kontakte s nami, ale prejdeme e, k diskusii e, v mene politických skupín. Ak môžem začať, pán Euler, pred, e, spravodajca, ale aj predstaviteľ e, skupiny EPP, spravodajca Horizontu 2020. Nech sa páči, máte slovo, pán predseda. Ďakujem pekne, chcem len začať tým, že poviem že, ste, že otec a, e, úspechu e, sedí vedľa vás, lebo e, pán, Buže, pán, Bušek, pán Busek e, pracoval na, bol spravodajcom pre FP rámcový program už niekoľko rokov, takže ide o to, aby sme reflexovali úspechy, ale aj analýzu toho, čo sme tu videli, to nám poskytne predstavu o tom, ako postupovať v budúcnosti a potom môžeme trošku reflektovať aj otázky, ktoré vystanú z revízie FP7. Takže niekoľko z nich by som nastolil. Dôležité je, že sa veľa nepovedalo o synergiách a o pákach. E, to súvisí s charakterom FP7. Takže ide o inovačný program prevažne, ale vidno, že aj spravodajca v analýze E, že sú tu jednoducho nedostatky v otázke synergie s inými fondmi, ale aj v otázke ako pákového efektu a takisto trošku sa vyhýbame tejto otázke, pokiaľ ide o výsledkov 7. rámcového programu. Po druhé, chcem povedať, že tu bola medzera inovačná medzera, medzera v inováciách. E, jeden z nedostatok FP7 je rozpor medzi e, európskou 15 a európskou 13. -kou. Je to tak trošku posolstvo FPSN a údlohou pre strednodobé hodnotenie, aby sme aj e, tento aspekt trochu zvážili. Došlo k rozšíreniu programu v horizonte 2020, ale naďalej je toto jedna z kľúčových otázok, ktorú treba riešiť a myslím si, že skutočnosť, že, dospel, že sa dospelo ku konsenzu medzi členom EU 13 a EU 15, hoci my sa navzájom tak nevnímame, ešte stále e, kladieme dôraz na úlohu excelentnosti v programe a na základe toho ešte sme ešte viacej zaviazaní k tomu, čo by sme boli, mohli urobiť, pokiaľ ide o vyváženie e, v rámci stredného hodnotenia Horizont 2020. A posledný bod, ktorý chcem nastoliť, a myslím, že to je dôležité z hľadiska strednodobého hodnotenia, je meranie. Myslím, že jeden z nedostatok analýzy FP7 e, na základe jej návrhu je, že úspech je vždy zobrazený buď v patentoch alebo e, v zverejnených číslach, ale myslím, že Horizont toho hľadiska, že v podstate riešime európsku politiku a že riešime konkrétne politické ciele, napríklad v oblasti energie, redukcie CO2 a tak ďalej. To nás privádza k záveru, že pri hodnotení budúcnosti e, z hľadiska strednodobého hodnotenia tu nejde len o patenty a čísla, ale mali by sme riešiť aj to, čo je vlastne tým úspechom. A keď si zoberieme napríklad energetickú výzvu, Otázka, ktorá sa nastoluje, sa netýka len dopadu špecifických víziev. Je to otázka, či sme dosiahli cieľ, čiže to meranie by mohlo byť skôr v tom zmysle, že definujeme cieľ z hľadiska technológie pre redukciu CO2, pretože tomu rozumieme, ale potom musíme povedať, dobre, v poriadku, ale tie výsledky už sú zabezpečené, možno sú to výsledky z prebiehajúcich programov, ale je tu medzera, pokiaľ ide o ukončenie týchto programov. Čiže analýza pre revíziu by mohla byť viac diferencovaná, pretože charakter Horizontu 2020 e, je odlišný od rámcového programu 7 a moja otázka je, do akej miery ste toto zohľadnili v strednodobom hodnotení, v midterm review a je tam, e, tá revízia je dosť zložitá, ale je potrebné pochopiť, ako ten prebiehajúci proces vyzerá a aký úspešný môže byť. Ďakujem, ďakujem, Kristián. Ďalší rečník v mene SND je pán Soriňo, pán predseda, pán komisár. Budem hovoriť rodným jazykom, našim rodným jazykom. Gratulujem k odvedenej práci a ďakujem za vaše hodnotenie 7. rámcového programu. Verejná politika e, má mať liečivý účinok predovšetkým v oblasti energie a inovácie. Takže už sme sa zaoberali minulosťou, ale je dôležité zobrať si aj ponaučenia do budúcnosti. A sú tu určité kľúčové otázky. E, klímin, klimatické zmeny ohrozujú planetu, sú tu veľké nerovnosti, rozdielnosti, ale musím povedať, že pre nás je predovšetkým dôležité, aby sa opäť obnovila dôvera do európskej ekonomiky. Táto dôvera sa musí navrátiť. To je e, E, že sa švindlovalo s emisnými hodnotami. Veľký európsky výrobca e, klamal, e, podľa, pokiaľ ide o výsledky emisí a to treba riešiť a nielen technologicky. Stojíme pred digitálnym obdobím. Technológia toto je to, čo bude robiť rozdiely v budúcnosti. Spomenuli ste konkrétne body, veľký počet konkrétnych bodov, ale čo sa týka vedy a podnikania, podnikateľskej sféry, zdroje a inovácie, tu ste sa v podstate vyjadrili správnym smerom. Prostriedky e, z Junckerovho plánu FC sú mimoriadne dôležité, aby sa napredovalo. 50 miliónov už bolo e, rozdelených, ale tie projekty, o ktoré ide, sú väčšinou rozmerovo veľmi veľké projekty, ale myslím, že projekty môžu byť veľké, keďže sú mimoriadne dôležité. A pre Horizon 2020 je ten e, Junckerov plán zásadne dôležitý. Rozhodne potrebujeme ten one-stop shop, o ktorom sa neustále hovorí. Ešte to celkom nie je dokončené. Existuje tá jedna prekáž, prepážka, ale je potrebné napredovať veľmi rýchlo. Takže otázka ďalej. Otázka prístupu k verejným údajom. Máme množstvo inštitúcií v Európe, ktoré sa tým zaoberajú a je dôležité, aby e, sa mohli postupovať vedecké údaje. Máme kofi, proces kofinancovania a je vždy, alebo teda pre viacerých je veľmi komplikované dostať sa k tým financiám práve v dôsledku kofinancovania. No a potom ešte ďalší bod. nové digitálne káble na prepojenie eh, medzi Európou a Amerikou, pretože aj eh, z tohto hľadiska je potrebné eh, posilniť výmenu informácií vo vedeckej oblasti. Prevláda tu obrovský entuziasmus, pokiaľ ide o túto infraštruktúru. A ja si myslím, že pre nás je veľmi dôležité e, vidieť tento praktický príklad pre budúce prepojenia. Pán Tošenovský v mene ECR je ďalším rečníkom. Budem hovoriť po česky. Předsedo za slovo. E, ja bych také... Ďakujem za slovo. A ja sa chcem poďakovať pánovi komisárovi za predloženú správu, revíznu správu o 7. rámcovom programe. Veľmi oceňujem tie podrobné čísla, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité práve pre nás, kedy sa rozbieha Horizont 2020 a tá správa je naozaj veľmi podrobná a myslím, že je veľmi dobré, že sa riešila aj externe, že si tú správu a to hodnotenie nerobíme sami pre seba. No, možno som prehliadol a možno by bolo zaujímavé E, spomínam si, že 7. rámcový program mal aj určité očakávania dopadovej štúdie. Ako sa tie očakávania naplnili a aká je tá realita? Toto by pre nás bolo zaujímavé aj z toho pohľadu, ako pripravujeme alebo rozbievame Horizont 2020, ktorý takisto sprevádzajú určité predpoklady a očakávania. Nadviažem na kolegu Helera s jednou otázkou. ktorý otvoril 7. rámcový program a často bol komentovaný vo výbore ITRE. Veľmi nepravidelne financuje medzi jednotlivými krajinami. Tých 13 krajín, keby to boli 3-4 krajiny, tak môžeme povedať, e, že je to nejaký miestny problém, ale 13 krajín e, z 28 je silný signál, že buď niečo nie je dobré, alebo tam niektoré veci ešte neboli celkom zabehané. Vieme, že ten systém, a snažili sme sa to zmeniť, ten systém 7. rámcového programu bol veľmi zložitý z hľadiska predkladania projektov. Myslím, že to ponaučenie pre nás je veľmi zásadné a určite na širšiu diskusiu práve vo vedeckej oblasti pokiaľ je o nadväznosť na štruktúrálne fondy, aby sme sa navzájom nevylučovali s finančnými prostriedkami z Európskej únie a zároveň sa na to neodvolávali, čo môže byť takisto tak trošku alibistické poňatie. Takže ešte raz ďakujem a myslím, že tá ukážka, že 85% čerpali staré krajiny a e, tie 13 krajín čerpali 4 čerpalo 4%, to je silný matematický úkaz. Ďakujem veľmi pekne kolegovi. Ďalší rečník v mene GUE je pani Matias. Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za vaše slova. Veľmi dobre, že ste sem prišli, aby ste diskutovali o výsledkoch správy. Chcel som, chcela som zdôrazniť niekoľko aspektov, ktoré podľa mňa nie sú až tak dobre pokryté. Nie je pochyb o tom, že boli docielené pokroky, ale nie je pochyb ani o tom, že celosvetovo Eh, sú docielované výsledky výskumu. Je logické, že takéto výskumy sa vzdielajú. Tie indikátory, o ktorých ste opakovane hovorili, ukazujú, že 28 členských štátov nielen aktívne spolupracujú, síce rozdielným spôsobom, ale sú tu aj iné krajiny. Myslím, že to bolo 77 krajín, ktoré, bolo, ktorí, ktorí boli dotknuté a spolupracovali. Program na vytváranie pracovných miest na podporu rastu. To mi je jasné, že rozvoj a výskum sú e, dôležité aspekty, najdôležitejšie aspekty pre modernú spoločnosť, ale naďalej pretrváva problém, ktorý ešte nebol celkom vyriešený ani horizontom 2020 ani FP7 a to zamestnanosť a kvalita pracovných miest. Hodnotiaca správa e, to síce na to poukazuje, ale musíme na to nadviazať. Aj pokiaľ ide o horizont 2020, potrebujeme nové pracovné miesta, Ehm, veľa sa investuje v verejných financií do výskumu a rozvoja, ale ehm, veľa ľudí, ktorí pracujú v týchto programoch a nemajú ehm, pevné pracovné miesta, ak je toto model na vytváranie nových pracovných miest, toto nie je podľa mňa model, o ktorý by sme sa mali usilovať. A 7. rámcový program toto ani nevyriešil. Ja by som chcel využiť, chcela by som využiť túto príležitosť, keď sme ešte na začiatku eh, implementácie Horizontu 2020, tak by som chcel položiť otázku na komisára, eh, nakoľko máte konkrétne návrhy v rámcovom programe a eh, v rámci Horizontu 2020. Aké máte návrhy, aby sa toto zlepšilo konkrétne, že takéto množstvo ľudí majú také pracovné miesta, ktoré nie sú, ktoré nie sú práve istými pracovnými miestami pretože je tu veľmi veľa kvalifikovaných ľudí, ktorí na tom pracujú a práca tých ľudí je nevyhnutná. Inštitúty a inštitúcie zamestnali týchto ľudí, ale neposkytujú im žiadnu perspektívu. Chýba istota tých pracovných miest. Na európskej úrovni sa toho veľa investuje a myslím, že nemohno hovoriť o raste a o budúcnosti, keď ľudia, ktorí tu pracujú, majú natoľko neisté pracovné miesta. Nemajú prakticky žiadne záruky pre dlhodobé, trvalé pracovné miesto a nemajú žiadne perspektívy. Takže toto si my sme si všimli v tom programe. Takže čo by ste urobili na to, aby ste tým ľudí zabezpečili, aby mali viac istoty v tejto dôležitej oblasti v Európskej únii? pretože aj oni, eh, rovnako ako ďalší zamestnanci, majú na to právo, pretože odvádzajú veľmi dôležitú kvalifikovanú prácu. Ďakujem, madam, za vaše pripomienky a pani Kapel v mene IMF. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za vaše vyjadrenia. E, stretávam vás v mnohých výboroch, pretože som radi chodíte a som nadšená tým entuziasmom, s akým sa venujete tejto téme, téme rozvoj a e, e, výskum a inovácia. Je to dôležité pre Európsku úniu, pretože je to motor pre rast a zamestnanosť, teda opatrenia a body, ktoré nevyhnutne potrebujeme na to, aby Európa napredovala. Dnes ste nám e, uviedli, aké sú najdôležitejšie dopady 7. rámcového programu a ja musím povedať, že bilancia je podľa môjho názoru naozaj pôsobivá. Nie len, že 7. rámcový program predstavuje jeden z najdôležitejších alebo najväčších výskumných programov e, celosvetovo e, s objemom 550 miliónov eur, ale 25 e, tisíc projektov tým bolo zrealizovaných, e, ešte to nebolo ukončené a na týchto projektoch sa naďalej pracuje. A tie nepriame dopady, ktoré nás privádzajú k tej páke 1 k 11, 290 tisíc dodatočných pracovných miest v najbližších 25 rokoch, ktoré ešte majú vzniknúť na základe tohto programu a čerpanie hodnot, e, hodnoty zhruba 500 milión eur to je veľmi pôsobivé a na základe toho vidíme, aký dôležitý je rozvoj a vývin pre ekonomiku, pre ekonomickú lokalitu a pre ľudí v Európe. Spomenuli ste, že FP7 e, bol medzinárodným programom, výskumníci e, zo 170 krajín boli do toho zapojení, už len program Marie Curie 50 tisíc výskumníkov, z toho 10 tisíc doktorantov z rôznych krajín, to je takisto veľmi pôsobivé. A čo sa nám tiež veľmi páčilo, čo ste spomenuli na jednom z posledných výborov, že ste zaviedli Task Force pre politickú podporu. Rozvoj a výskum je jedným z veľkých cieľov v rámci e, stratégie Európa 2020. 3 e, výskum a rozvoj e, pre HDP majú vzniknúť k tomu chcete konkrétne prispieť, pretože e, z jesenných prognoz komisie vieme, že niektoré členské štáty Európskej únie nie sú natoľko úspešné v tejto oblasti, že ešte nedosiahli tú trojpercentnú hranicu. A tu sa mi zdá byť veľmi rozumné aj pragmatické ísť priamo na miesto a diskutovať konkrétne o tom, ako by, sme mohli, ako by sa mohli podniknúť úsilie, aby sa zvýšila úspešnosť a aby sa dosiahla tá e, hranica 3%, čiže ten cieľ pre Európa 2020. Jeden aspekt, ktorý by sme mali zohľadniť pri horizonte 2020 je lepšia koordinácia národných programov s európskymi cieľmi a e, so štruktúrami a investičnými fondmi aj FC Horizont 2020 vlastne bol súčasťou FP7. E je to prístupné aj pre e, začiatočnícke podniky a malé a stredné podniky s rozpočtom 80 miliónov eur. Sme v rámci strednodobého hodnotenia, som zvedavá, čo, ako to bude pokračovať. Pákový efekt 1.12. To je dôvod, prečo sa zapojilo toľko malých a stredných podnikov. Takisto zachovanie alebo dodržiavanie európskej konkurencie schopnosti v e, celosvetovom kontexte. 80 miliard pre Horizont 2020 je veľa peňazí, ale keď sa pozrieme ako na krajiny ako Čína, e, e, Južná Korea, ale aj Spojené štáty, tak vidíme, že verejné investície do výskumu a rozvoja sú ešte vyššie ako v Európe a myslím, a sami ste to povedali, že by sme nemali poľavovať a ďalej by sme sa mali usilovať, aby táto oblasť, ktorá je natoľko dôležitá a je motorom pre rast a zamestnanosť v Európe, konkrétne výskum a inovácia, aby sa to naďalej primerane podporovalo. Ďakujem, pán komisár. Takže bol to obrovský počet otázok v mene politických skupín, takže dnes sa páči, teraz by som vás požiadal, aby ste odpovedali. Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Ja by som poprosil, ak dovoliť, vystúpim po portugalsky a zodpoviem na poslancovi, odpoviem poslancovi, k tomu by som chcel a zároveň aj poblahoželať a felicitar pelo aquilo que foram os, os resultados que teve nas eleições presidenciais em Portugal. Uh, pelo... Takže gratulujem k výsledkom prezidentských volieb v Portugalsku. Viedli ste veľmi dobrú kampaň. Mali ste veľmi pozitívny postoj. Bolo to veľmi pôsobivé, ale teraz k téme. E, vy ste spomenuli taký všeobecný problém v Európe. Problém, ktorý pociťujeme na trhu práce a zachádza to ešte ďalej, než e, a, ako je veda a inovácia, ale jednoducho skutočnosť je taká, že obrovská skupina obyvateľstva, ktorá je stále mladšia, má pracovné miesta, ktoré nie sú pevnými pracovnými miestami, čiže nepodliehajú takej ochrane ako iné segmenty obyvateľstva. Tu e, musíme samozrejme začať toto riešiť. Musíme hľadať riešenia a tieto riešenia povedú k tomu, že budeme mať produktívnejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu. Máme rámcové programy, Horizont 2020, e, e, výskumný rámcový program a toto všetko má prispieť k tomu, aby sa e, zvýšila produktivita a konkurencieschopnosť Európy, Európskej únie. Vznikne viac pracovných miest to rozhodne. A samozrejme musíme dbať aj na to, aby nová generácia pracovných síl mala lepšie podmienky. V 7. rámcovom programe je to tak, že pracovné miesta, máme tu e, študijné burzy pre výskumníkov, ale mohli by sme toho urobiť viac aj v rámci inovácie takže e, mali sme rôzne programy. E, no, potom sme porovnávali pracovné miesta e, v oblastiach, ktoré dostali a ktoré nedostali financiu a tam, kde teda tie sektory, kde, kde bola, bolo financovanie a tam, kde bolo financovanie, tam vzniklo viac pracovných miest. No a určite, pani poslankyňa, budeme pokračovať v takýchto analýzach aj v tom zmysle, či tieto pracovné miesta sú trvalo uzrateľnými pracovnými miestami to bude musieť byť e, e, náš prioritný záujem, aby sme potom vedeli overiť, či sme zlepšili e, podmienky zamestnanosti. 7. rámcový program napredoval a Horizont 2020 existujú krajiny, ktoré sú ďalej, niektoré ešte nie. Centra excelentnosti majú programy excelentnosti. Máme partnerstva, twinningové projekty v Portugalsku. A sme zaznamenali úspechy aj v Polsku. Ale recept do budúcnosti musí byť medzi synergiami 2020 a štruktúrálnymi fondmi Máme iniciatívu jadier excelentnosti. Toto je niečo dôležité na to, aby sme ďalej napredovali. Pani Matias, k vašim pripomienkam a budem pokračovať po portugalsky, lebo som dostal otázky od portugalského poslanca. Čo sa týka vašich otázok, je dôležité, aby sme mali proaktívny postoj, aby sme zistili, čo sa dá robiť viac, aby to prebiehalo za najlepších podmienok, vedeckých podmienok a aby mohli takto tie projekty prebiehať. Viete, že v mojich prioritách je otvorená veda. Takto sa tomu hovorí aj po portugalsky. Otvorená veda. Sme otvorení pre celý svet a tu sú tri dôležité body. Otvorenosť údajov a integrácia vedy. Čo sa týka otvorenia, otvorenosti údajov, prístupu k údajom, tu musíme vyriešiť niektoré problémy. Dva problémy, ktoré z časti už sú vyriešené alebo takmer sú vyriešené. Tie sa týkajú infraštruktúry, to je jeden bod, a druhý bod autorské práva. A po tretie, otázka hospodárskeho modelu. Takže poprvé cena. Tu nevieme, čo urobíme s tou paradigmou, pretože e, malo by to byť zadarmo. To je ten dôležitý proces, ten dôležitý postup, do ktorého sme sa pustili aj s holandským predsedníctvom. Potrebujeme viac stimulov tu v Európe. Dokonca už existuje aj petícia za to, aby bol možný voľný prístup. Máme vyše 10 tisíc podpisov z vedeckých kruhov a bude to realita. Horizont 2020 by mal ponúknuť, poskytovať túto otvorenú kapacitu. A myslím, že komisia tu v parlamente už avizovala, že ku autorským právam bude update. Máme smernicu. Má byť e, výnimka pri textovom a dátovom miningu. Má to byť zadarmo, ak to slúži vedeckým účelom. Európsky vedci potrebujú infraštruktúru. Pracujem s Günterom Ettingerom, s mojim kolegom, aby sme vytvorili Európsky vedecký oblak, European Science Cloud, v rámci ktorého môžu vedci spolupracovať. Je dôležité priamo postupovať informácie a kábel e, do Latinskej Ameriky je, problém, je projekt, ktorý je mimoriadne dôležitý podľa mojich aktuálnych informácií. Je to tak, že z našej strany a zo strany Európskej komisie je cesta otvorená. Samozrejme, aj súkromný sektor je do toho zapojený, nielen verejný sektor. A pokiaľ ide o moje informácie k pokroku, tak to postupím ďalej. Je to mimoriadne dôležité pre budúcnosť táto diálnica údajov. Sami ste povedali, aké sú dôležité tie projekty, ako sa to vníma na obidvoch stranách. Tu môžem s vami absolútne súhlasiť. Sme vám veľmi vďační. Poprosím vás, aby ste zodpovedali na tie ďalšie otázky. Dobre, ďakujem pekne, pán predseda. Teraz budem pokračovať po anglicky aj pre všetkých ostatných kolegov, takže v podstate E, portugalské otázky som e, zodpovedal tak balíku, spoločne boli dvaja a myslím som, že to bude jednoduchšie po portugalské, teraz to idem e, do angličtiny, pán predseda. Takže k prvej otázke. Pán Eller. Ja som si najprv myslel, že pán Eller nesedí na svojom mieste, pretože pred sebou má meno s menom. Aha, dobre, tá vlastne, tá pred ním je správna, dobre. Dobre, takže k vašej pripomienke plne s tým súhlasím, čo sa týka merania nedostatkov e, v inováciách, synergiách a pakových efektov. E, súhlasím s vami, pán Eller, že medzi tými jednotlivými hodnotiacimi kolami, e, ako by sme merali iba patenty a publikácie. A to je niečo, čo, na čo mi veľmi záleží, pretože podľa mňa, ak vo svete, v ktorom žijete dnes, je tak veľa údajov, ak použijete iba tieto dva meritka, nemáte dobré porovnania, vytvárate zlé stimuly. E, minule sme hovorili o tom, že v Južnej Koreji viac ako 100 vedcov bolo odsudených preto, že v podstate robili plagiáty, len preto, aby mali viac publikácií. Takže dávate takéto stimuly, ktoré môžu vytvárať situácie eh, ohrozenia eh, integrity vedcov ja som presvedčený o tom, že so všetkými údajmi, ktoré dnes máme k dispozícii, čo sa týka výskumu o horizonte 2020, že môžeme to spôsob merania zmeniť a môžeme vytvárať iné stimuly a určite najbližšie mesiace budem venovať viac času tejto problematike. To len zareagujem na Maria Matias. Jedna z myšlienok, eh, o ktorej sme hovorili v rámci projektu Eurostar, tu sme sa snažili vytvoriť koreláciu medzi investíciou a finančnými prostriedkami a tvorbou pracovných príležitostí. A teraz môžeme s tým spraviť oveľa viac. Môžeme vytvárať ďalšie stimuly e, v zmysle, e, alebo pre výskumných pracovníkov môžeme spraviť oveľa viac, ako merať ich výkony len počtom patentov a publikácií. Patenty sú len malou súčasťou duševného vlastníctva mimochodom, takže máme aj iné spôsoby a Myslím si, že k tomu e, sa ešte vrátim a budem hľadať iné riešenia, iné cesty a uvítam aj vaše návrhy. Potom ste hovorili o EU15, EU13. Je to niečo, čo chceme robiť viac. E, jedna veci, z vecí, ktorá vystala zo správy, sa týka toho, že máme dôvod na optimizmus, pretože aj v rámci 7. rámcového programu 13 členských štátov, ktoré vstúpili do EU od roku 2004, získali o 30 viac ako iné členské štáty e, v rámci 7. E, rámca. Takže ešte stále máme čo zlepšovať a mali by sme spraviť viac. A to pre mňa znamená aj ďalšie myšlienky, ako napríklad pečiatka ehm, špičkovosti a ďalšie synergie. Ehm, musíme využiť také príležitosti tým, ktorí ešte vstúpajú po tom rebríčku k špičkovosti. Ehm, tá myšlienka, že si pečiatky špičkovosti, jednoduchý, jednoduchá myšlienka, pred pár dňami som videl, že sme podpísali viac ako 500 certifikátov a je to preto, že tá myšlienka vyvoláva veľký záujem takže chceme vytvárať viac takýchto osvedčení. A teda chceme vytvárať aj synergie, o ktorých som teraz hovoril, eh, mm, rozdiel alebo medzery vo inováciách, to je veľmi dôležitý problém a v rámci strednodobého hodnotenia, ako ste povedali, by sme mali eh, sa tejto téme venovať viac a dúfam, že nájdeme rôzne inovatívne riešenia. Potom pán Tušenovský, e, ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie a vyjadrené očakávania ohľadom e, rámcového programu sedmičky, čo sa od neho očakávalo, čím vlastne je. Myslím si, že v správe sa jasne uvádza, že veľká väčšina očakávaní že sme ich predčili tieto očakávania a že sa nám podarilo dosiahnuť výsledky, ktoré sme slubovali. Takže tá správa len svedčí o e, má vlastne fakty zo života, e, financovanie inovatívnych spoločností, tvorba pracovných príležitostí, výskumní pracovníci e, získali lepšie podmienky na výskum, pretože mali finančné prostriedky na základe ich špičkového výskumu. Eh, hovorili ste o štruktúrálnych fondoch a synergiách. Ako som povedal, keď som reagoval na pána Eulera, potrebujeme viac inovatívnych nápadov, ako vytvárať takéto synergie. Myslím si, že už dlho sa snažíme vytvárať synergie prístupu z dola nahor teraz sa snažíme byť inovatívni aj z hora nadol. Komisár podpíše osvedčenie a dúfa, že to vyvolá dynamiku a pre lepšie synergické využívanie finančných prostriedkov a fondov. Takže dúfam, že budeme mať lepšie myšlienky, lepšie nápady a dúfam, že aj vy k ním prispiete. Potom otázka pani Kapel. Ďakujem pekne. Nevidím pani Kapel. Tak čo, sa aj chcem poďakovať za e, vyjadrenia. Ona takisto hovorila o synergiách a konkurencieschopnosti. V tej konkurencieschopnosti jeden z efektov správy o 7. rámcovom programe je ten, že sme kvantifikovali dopady na hospodárstvo zmeny, ktoré som zaznamenal na makroekonomickej úrovni. Makroekonomovia zmerajú produktivitu práce, produktivitu kapitálu, ale nikdy nezvažujú multifaktorovú produktivitu. A to je tá, ktorá e, buduje na inováciách a technológiách, ale ťažko sa to dá merať. A preto makroekonomovia väčšinou merajú produktivitu práce a produktivitu kapitálu, pretože sa to ľahšie meria. A náhle tu vidíme, že také krajiny, ktoré si počínajú, počínajú lepšie, sú tie, ktoré majú väčší podiel multifaktorovej produktivity, sú tie, ktoré stávajú na inováciách. A to svedčí o skutočných hospodárskych dopadoch, teda musíme vyvíjať tlak na krajiny eh, na tie, ktoré majú multifaktorovú produktivitu, ktorá stavia na inováciách, že táto vytvára pracovné príležitosti a hospodársky rast, pretože vám zabezpečí lepšiu kvalitu, eh, tvorbu kvalitnejších pracovných príležitostí a vyššiu konkurencieschopnosť. Pán predseda, tuším som zareagoval na všetko. Asi áno. Ak dovolíte, požiadam ďalších rečníkov, aby sa vyjadrili. Pán Rubik, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. 7. rámcový e, program e, priniesol veľa výsledkov, 170 tisíc publikácií celkovo na špičkovej celosvetovej úrovni. Pýtam sa, ako e, tieto vedomosti týchto 170 tisíc publikácií môžeme lepšie e, využiť pre naše ďalšie vzdelávanie. E, pripravuje sa táto nová stratégia, tzv. Silo and Pipe Strategy. A práve tieto rúry, ktoré jednotlivé sila prepájajú, sú čoraz dôležitejšie aj na sociálnych sieťach sa zaoberáme tým, aký je input, aký je output, aby tá výmena v oblasti Science Metrics fungovala lepšie a Dôležité je, aby sme tieto výsledky čo najlepšie využili aj v našom sektore vzdelávania, nezávisle od toho, či ide o škôlku, univerzitu, malé stredné podniky alebo koncerny. Myslím, že je dôležité, a to ste povedali správne, eh, vzťahovali ste sa pritom na malé a stredné podniky, že sme tu mali 17 eh, per, e, projektov z oblasti energetiky, 714 miliónov e, sa pritom prepojilo s jedným projektom a keď e, to porovnám s projektom Eurostars, tam e, bolo e, tam to bolo e, oveľa menej, no a e, takisto bolo financovaných iba málo e, programov pre malé a stredné podniky v tejto oblasti. Takže tu je čo vylepšovať. A v budúcnosti tu chceme mať rozpočet, ktorý sa sústreďuje na výkonnosť a preto treba sa posnažiť zmenu Dôležité, e, dôležitý je aj e, vplyv na dane. Mm. Iba keď dáme e, jesť kráve, ktorú potom chceme dojiť, budeme mať výsledok, ktorý očakávame. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, zaznelo tu, že existuje medzera, existujú veľké rozdiely medzi 15 a 13 členských štátov, čo sa týka financovania e, v rámci 7. rámcového programu. Tie rozdiely sú naozaj obrovské. A pri príprave horizontu 2020 sa vynaložilo úsilie na e, také mechanizmy, ktoré by pomohli tzv. novým členským štátom, teda po roku 2004, aby dosiahli požadovanú úroveň špičkovosti. To, čo ste povedali teraz, je kombin, teda tá kombinácia financovania z horizontu 2020 a štrukturálnych fondov, to je v podstate taký základný vzorec na zlepšenie špičkovosti v tzv. nových členských štátoch. Ale spomínate len špičkovosť a tie akési pečiatky či osvedčenia špičkovosti, ale zaručuje to, že tie projekty, ktorí dostali takéto osvedčenie, že dostanú aj finančné prostriedky zo štátnych prostried, e, štátneho rozpočtu. Pri tejto príležitosti by som rada položila ešte ďalšiu otázku. Aká je situácia programov Teaming and teaming and twinning eh, partnerských programov, pretože aj tu sa očakávalo, že budú financované z Horizontu 2020 a zo štrukturálnych fondov. A mm, ja osobne som presvedčená o tom, že takáto kombinácia je jedinou možnosťou na to, aby projekty, štrukturálne fondy, ktoré sú vyčlenené pre vedecké projekty nových členských štátov, že tieto peniaze sa neminú na nekvalitné projekty, kvalit, projekty buď nízkej vedeckej hodnoty alebo nízkej úrovne špičkovosti ako požiadavka spolufinancovania z Horizontu 2020, táto vstupuje do hry. Pýtam sa, či máte nejaké iné nové návrhy, okrem tejto akési pečiatky, špičkovosti a teaming a twinning, pretože to je jediný spôsob, podľa mňa, ako sa dá zlepšiť situácia a zvýšiť špičkovosť vedeckej činnosti v tzv. nových členských štátoch. V horizonte 20 2020 tam dúfam nebudú také veľké rozdiely, ako boli e, v 7. rámcovom programe. Hovorím o rozdieloch medzi 15 a 13 EÚ. Ďalší rečník, pani López, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani pre, pán predseda, vážený pán komisár, ďakujem, že ste prišli medzi nás. Podpora výskumu a vedomosti e, v histórii EÚ má e, za sebou úspechy. A naozaj e, po celej EÚ nájdete konsolidované medzinárodné vedecké týmy. Avšak musím povedať, že mám určité obavy ohľadom budúcnosti týchto projektov. Myslím si, že je to jasné, keď vidíme, aký dôraz kladie komisia na privatizáciu e, alebo e, súkromné zdroje, e, ktoré idú do inovácií a výskumu. Mám z toho obavy, pretože zdá sa, že e, politika e, verejnej správy v oblasti inovácií skôr sa snaží vyhovieť súkromným podnikom. Čiže v podstate dotujeme súkromný výskum a určité oblasti ostanú mimo, ak nie sú veľmi atraktívne a ziskové v, v krátkej dobe. Jednoducho sa im nejúdú finančné prostriedky. To riziko je jednoznačné. E, je tu akási implicitná diskriminácia medzi regiónmi a oblastiami, ktorí majú silné e, produkčné moduly. E, je tu aj kritérium kohéznosti. Možno by sa to dalo lepšie implementovať cez lepšie synergie e, medzi kohezným a štrukturálnym fondom. Možno by sme mali zájsť do detailov trošku viac. Ďalšie závažné riziko e, súvisí s tým, že akási tvorba vedomostí sa oceňuje iba cez e, prízmu súkromného zisku. A je to smutné, že sa nikde nehovorí o sociálnom dialogu alebo o sociálnych partneroch. Nikdy sa to nespomína, pritom je to veľmi dôležité pri vývoji inovatívnych technologických plánov a pre budúcnosť priemyselných sektorov. Keď sme žiad, keď žiadame o lepšie využívanie týchto fondov, musíme do toho zakomponovať aj lep- osvedčené postupy a podmieniť to sociálnymi podmienkami. To zabezpečí kvalitnejšie a dôstojnejšie pracovné miesta. Pani Carbezon Luis. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som povedať, že e, mne toto prípada ako veľmi pozitívna správa a e, tá obsahuje naozaj informácie poukazujúce na úspech e, e, tohto programu, ale poukazujem aj na odporúčania komisie, ktoré z tejto správy vyplývajú. E, hovorí sa o tom, že komisia je otvorená voči návrhom, snaží sa o analýzu toho, čo sa naozaj odohráva v oblasti vedy a výskumu Požaduje sa tu zjednodušenie, synergia so štrukturálnymi fondami a požaduje sa podpora krajín, ktoré majú určité problémy. A e, ja teda som rada, že sa tu takéto niečo e, zdôrazňuje a môžeme sa s tým stotožniť aj my, to je veľmi pozitívne. Z údajov, ktoré sa tu spomínajú, E, vyplýva, že 1 euro investované do vedy prináša však 11 eur e, zisku v oblasti konkurencieschopnosti. To je veľmi dôležité, to by sme mali e, publikovať obsiahlo, je to dobré rozšíriť v komisii aj na rade je teda dôležité nájsť finančné prostriedky, ktoré by sa takto investovali. Nemôže dochádzať ku škrtom v tejto oblasti. Musia sa realizovať eh, programy ako Horizon 2020. Pýtam sa, eh, či eh, máte stratégie v tejto veci, aby sme sa s nimi mohli zoznámiť. A aké sociálne dopady má tento program? Je potrebné toto zohľadniť, aby sme obstáli e, z oči voči výzvam, ktoré e, pred nás e, kladie spoločnosť. Prejavuje sa to aj v medzinárodnej spolupráci a bolo by teda dobré, aby 9. rámcový program zaviedol takýto program medzinárodnej spolupráce. A napokon pokiaľ ide o prístup k údajom, otvorená veda, tu by sme chceli hovoriť o novej etape výskumu a vývoja, ktorá nastáva a je tu treba hovoriť aj o tom, že keď hovoríme napríklad o patentoch, nie všetko má rovnaký význam, rovnaký sociálny dopad. Napríklad v oblasti zdravotníctva patenty majú svoj dopad Zajímala by ma otázka, či tu máte nejaké analýzy v tejto oblasti a či sledujete aj e, verejný záujem v prípade takýchto projektov. Nie len pokiaľ ide o prístup k zdravotným službám, ale aj dosiahnutie výsledkov, ktoré by umožnili lepší prístup k takýmto službám, napríklad pokiaľ ide o finančné náklady a myslím si, že takýto e, prístup k vede je veľmi dôležitý. Musíme ale zohľadňovať naozaj otázku patentov a sociálnych dopadov. Ďakujem pekne. E, Slovo sa vám ďalej. Ďakujem. E, Ďakujem aj komisárovi Medašovi za to, že prišiel k nám a prezentoval nám toto hodnotenie. Myslím si, že je pre nás veľmi užitočné ako členov výboru ITRE. Mnohé z týchto odporúčaní e, už boli zohľadnené v horizonte 2020. Musím povedať, že som bola dosť prekvapená, že mm, naozaj máme takéto zdroje v hodnotení, pretože feedback, ktorý som ja dostala zo strany výskumníkov a malých a stredných podnikov, išiel skôr tým smerom, že je tam veľmi veľa administratívy a byrokracie, e, No, že ma prekvapuje, že napokon tu sú takto dobré výsledky. A sú tam ale veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Holandsko skutočne profituje z tohto e, programu, e, sú e, veľmi úspešní pri získavaní financií a mali aj dobré projekty naozaj. Aj moja vlastná krajina Fínsko z tohto programu ťaží. A bolo zaujímavé že imič tohto programu je, že je veľmi zložité sa na ňom zúčastniť, je ťažký prístup k nemu. A teda keď sme hodnotili skúsenosti zainteresovaných vo Fínsku, bolo e, prekvapivé, že iba 10 malých a stredných podnikov, ktoré sa zúčastnili tohto 7. E, programu, povedali, že majú len e, ťažk- že mali ťažkosti s týmto programom. Takže možno očakávania boli, že to bude zložité a napokon e, to až také zložité nebolo v praxi. To je teda dobre vedieť, že to sa to tu potvrdzuje. No a niektoré členské štáty čelia ekonomickým problémom a preto znižujú investície do výskumu a vývoja. A už počas 7. rámcového programu konkurencia bola veľmi silná a teraz vieme, že v horizonte 2020 je ešte tvrdšia a e, feedback, ktorý dostávam od výskumníkov a malých stredných podnikov je, že majú naozaj veľmi dobré projekty, ale je veľmi zložité získať pre ne podporu, lebo je tak veľa žiadostí. A ako vieme, e, je to veľa práce pripraviť tieto projekty a projekty sú často veľmi dobré, ale je ťažké získať financovanie. Takže čo by sme v tejto oblasti mohli urobiť? Ďakujem veľmi pekne ak eh, môžem doplniť, eh, v 7. rámcovom programe eh, sme uviedli pár bodov, ktoré boli úplne nové. Veľmi stručne by som chcel odpovedať jednou vetou k piatim novým myšlienkám v 7. rámcovom programe je medzi jedným a desiatimi. E, jednotka to je najlepšie, desiatka to je veľmi zlá myšlienka. Takže poprvé e, Európska výskumná rada. Po druhé spoločné technologické iniciatívy na zainteresovanie priemyslu. Bod číslo 3 Výskumná infraštruktúra paneurópskeho významu štvorka, transnárodné e, e, spoločenské výzvy a e, financovací nástroj na zdieľanie rizik. Teraz je tu Junckerov program, ktorý je tu veľmi podobný z určitého uhla. Takže ako to vidíte od 1 po 10 veľmi stručne. boli to myšlienky e, úplne nové v silom programy. programe. Pre, e, začnem teraz s vašou otázkou. E, Európsky, Európska biskupná rada 10 kde mi hovoria, že je to naozaj to najlepšie, s čím sa stretli. Spoločné technologické iniciatívy, povedal by som 9 pretože 10 má Európska výskumná rada. Takže povedal by som 9, ale myslím, že to je e, fantastické a veľmi dobre to funguje. Výskumné infraštruktúry, tam by som povedal vlastne 8, pretože to trvalo dlho, ale je to vynikajúca myšlienka, implementácia mm, si akorát vyžadovala trošku viac času, než sme očakávali e, spoločenské výzvy, povedal by som 10. To je niečo, čo je eh, veľmi dôležité pre inováciu a výskum. A potom eh, financovací nástroj na eh, zdieľanie rizik tiež 9. Je to semienko pre Európsky fond strategických investícií. Ja si myslím, že celú túto myšlienku oni využili práve preto, že ten, tento program je tak, že Mohlo by to byť aj 10 všade, ale Európsku e, výskumnú radu som chcel e, vyzvihnúť na e, najvyššiu úroveň. Tam je konsenzus zo strany všetkých, že je to naozaj niečo vynikajúce. A veľmi stručne vo všetkých otázkach. Začnem teraz s pánom Rubigom k význame malých a stredných podnikov. Sidmirancový program Mm, priniesol e, veľmi dobré výsledky. 6,4 e, miliard e, eur malým a stredným podnikom počas dĺžky programu, ale samozrejme treba toho urobiť viac pretože malé a stredné podniky, to je tá oblasť, kde sa vytvárajú budúce pracovné, pracovné miesta. To je naozaj veľmi dôležité a potom e, vzdelávacie systém a univerzity sa e, sústredujú e, toto, na čo budú sústredovať svoju prácu, na to by sme sa mali zamerať na podporu tohto. A potom pani Kudriska. Načasovanie Twinning e, Horizon 2020 e, do konca roku 2015 sme to mali 269 teamingov 533 twinningov, 88 e, era predsedníctiev, takže to sú veľmi dobré výsledky. Ja vám zašlem výsledky potom aj konkrétne za Polsko, ak chcete, v osobitnom e-maili. A teraz pani López. Chcel by som povedať, že ak Je tu niečo, čo mi dnes e, prípada ako úplne jasné. Je to, že potrebujeme tu mať vyváženosť medzi verejnými a súkromnými zdrojmi pre vedu a inovácie. A pre mňa je naozaj jasné, že základný výskum, ktorý vytvára nové znalosti, musí byť financovaný verejnými zdrojmi a je veľmi dôležité, Uchovať si verejné financovanie základného e, výskumu. Túto myšlienku treba zdôrazniť. pretože Európska rada pre výskum sa snaží, aby si Európa udržala to svoje vedúce postavenie v tejto oblasti vytvárania nových znalostí. Tu e, je naozaj dôležité e, vytváranie zdrojov tu nemusíte mať, pani poslankyňa, žiadne e, pochybnosti. S touto vecou sa úplne stotožňujem a stále znova to opakujem, že toto je veľká výhoda Európa, Európy a musíme toto verejné financovanie základného výskumu si udržať. Dôležité ale je, aby sme vedeli využívať e, súkromné, verej, e, súkromné prostriedky, ktoré doplňujú tie verejné. Vy ste povedali, že verejné fondy doplňujú tie základné. Ja by som povedal, že sa doplňujú navzájom. Keď vytvárame nové e, znalosti a vedomosti, tak e, tieto sa neskôr e, využijú pre vytváranie nových produktov. A môžem vám povedať, že Ja patrím k tým, ktorí si myslia, že veda a výskum sú dôležité z oblasti interdisciplinarity. A pokiaľ ide o toto e, e, spoločenské humanitné vedy sú veľmi dôležité a tu myslím, že sme si zajedno. A potom pani Cabezon Ruiz má tiež pravdu, keď hovorí, že by sme mali oveľa lepšie komunikovať v tejto veci. Jedno eh, euro do výskumu generuje 11 eur konkurencieschopnosti. Toto naozaj treba eh, viac eh, uvádzať do povedomia. Čísla, ktoré mám za 7. rámcový program, sú, že 8 pre pridružené krajiny, 6 zvyšok sveta, všetko ostatné bola EÚ ja myslím, že môžeme mať určite oveľa lepšie výsledky. Že sa budeme viac otvárať svetu, to by bolo pozitívnejšie. A tiež v oblasti e, zdravotníctva, patenty v oblasti zdravotníctva. Z e, pamäti to teraz neviem čísla, ale je to dôležitá oblasť. A napokon, pani Virkunen, ďakujem vám za vašu otázku. je zaujímavé. Prekvapili ma tieto dobré výsledky. Myslím, že majú v sebe veľké ponaučenia. Čo sa týka byrokracie, myslím, že tej je menej. A Horizont 2020 je lepší v tejto oblasti, ale samozrejme stále sa ľudia stiažujú že je tam ešte stále veľa byrokracie, treba sa zlepšiť. Tá myšlienka, tá druhá vlna zjednodušenia by nás mala dostať k ďalšiemu zlepšeniu, ale veľa ľudí hovorí, že Horizont 2020 je lepší, že je tam menej byrokracie, a e, tiež som si viackrát uvedomil toto vnímanie e, e, zložitosti. Niektorí ľudia hovoria, a to je pravdepodobne príliš byrokratické, ani sa ale nebudem snažiť požiadať o to. Tento, toto vnímanie v členských štátoch musíme sa snažiť zmeniť, pretože Horizont 2020 je naozaj odlišný, naozaj je zjednodušený. Ale v niektorých krajinách ešte stále pretrváva také vnímanie, že je to príliš zložité požiadať o financovanie v jeho rámci. Takže naozaj sa mi páčilo, čo ste povedali. Nemôžeme e, zaspať na Vavrinoch. E, je treba oslabovať. E, Európsky občania naozaj svoje peniaze investujú správne, ale treba sa snažiť o ešte lepšie výsledky. A myslím, že to by znamenalo zaoberať sa tým, ako ešte lepšie vedomosti pretaviť do inovácií. Na to sa e, chcem sústrediť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne e, vám, pán e, komisár, za vašu prítomnosť na našom zasadnutí. My sa naozaj cítime plne zodpovední za náš výskumný program v Európskej únii. Ďakujem, že ste boli pripravení. Vždy sa zúčastníte nášho zasadnutia, keď sme vás o to požiadali. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Teraz prejdeme k bodu programu číslo 8, e, predstavenie osobitnej správy Európskeho dvora auditorov e, s názvom Zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie pomocou rozvoja vnútorného trhu s energiou, potreba ďalšieho úsilia. Nasleduje výmena názorov s členom Európskeho dvora auditorov Filom Vinom Ovenom prezentácia výmene názorov. Európsky dvor auditorov vypracoval osobičnú správu o bezpečnosti dodávok energie a jeho vzťahu s vnútorným trhom a e, vyplynulo z toho 9 e, pre nás veľmi dôležitých odporúčaní. Vítame vás, pán Win Owen. Pokiaľ viem, predstavíte dnes nášmu výboru všetky tieto odporúčania, ktoré sú pre nás e, mimoriadne dôležité. A tieto informácie budú veľmi dôležité pre náš výbor v našej budúcej práci. Takže ak smiem, e, požiadal by som vás, aby ste sa ujali slova. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení členovia výboru. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť prezentovať túto správu v mene Európskeho dvora a auditorov. Po mojej lavici sedí Elky Most. Eh, a, a pomáha mi tiež Garth Roberts, eh, šéf môjho kabinetu a ja by som eh, chcel im obom poďakovať za ich ťažkú prácu na tejto správe. Chcel by som vás informovať, že som túto správu tiež e, predstavil e, výboru pre e, kontrolu rozpočtu minulý štvrtok 21. januára, kedy sme mali veľmi dobrú diskusiu a zaujímajú ma vaše komentár na túto tému dnes. 3,7 miliard eur bolo alokovaných z európskeho rozpočtu do energetickej infraštruktúry medzi rokmi 2007 až 2013 a ďalších 7,4 miliard dvojnásobok sa predpokladá pre obdobie 2014 až 2020. Bezpečnosť e, energetických dodávok je veľmi dôležitá v čoraz neistom svete pre Európu. Aby sme to dosiahli, e, treba e, dobudovať vnútorný trh s energiami, zdieľať energiu, ktorú už máme ako viete, vnútorný energetický trh je e, regulatorným a infraštruktúrnym rámcom, ktorý mal umožňovať voľný e, e, tok a obchodovanie s elektrinou a plynom. Nedávny legislatívny balíček, známy ako tretí balíček, bol prijatý 20. 20. a rada povedala, že do roku 2014 treba tieto veci prijať a zrealizovať. Máme tu teda viacero e, opatrení, ktoré s tým súvisia a ktorých e, účelom e, bol zvýšenie energetickej, bezpečnosti energetických dodávok. Máme tu opatrenia od roku 2007. Preštudovali sme si určité prípadové štúdie v štyroch regiónoch Estonska, Litonska, Švédska z plánu BEMIP a takisto e, plány v oblasti Bulharska, Polska a Španielska. Ja osobne som navštívil Estonsko, pozrel som sa na projekt Estlink 2, je to veľmi dobrý e, príklad, Estonsko a Bulharsko naše e, e, štúdie sa zabrali 15 príkladmi e, kofinancovania zo strany EÚ. Išlo tam o transmisiu elektriny a potom takisto aj uchovávanie a prenos zemného plynu aj v LNG termináloch. E, takže hlavné e, závery. E, cieľ EÚ dokončiť vnútorný trh z energie od roku 2014 nebol dodržaný. Napríklad regulátori nie sú vždy úplne nezávislí, nemajú vždy potrebné právomoci ani zdroje správny výkon svojej práce. Dôležité rozdiely v tom, ako členské štáty organizujú svoje energetické trhy, môžu e, brániť ďalšiemu rozvoju trhu s energiami. Napríklad aj technické e, pravidlá, ktoré sú dôležité pre interoperabilitu, e, sa veľmi ťažko menili. V niektorých oblastiach došlo k dobrému pokroku, ale napriek tomu je pred nami ešte dlhá cesta. Napríklad eh, sa musíte eh, pozrieť na eh, obchodné ceny energií v členských štátoch, tam sú ešte stále obrovské rozdiely. Energetická infraštruktúra v Európe ešte nie je dizajnovaná pre plne integrované trhy infraštruktúra v rámci jedného členského štátu môže e, mať vplyv na e, to, čo sa deje v druhej. Každá krajina teda môže e, byť interkorektorom, ale nie vždy všetko dobre funguje a môžu tam byť problémy v krajinách, ktoré sú v strede, ako napríklad vo Francúzsku. EU potrebuje hodnotenie, ktoré by nám umožnilo vytvoriť si priority, pokiaľ ide o investície do infraštruktúry treba eh, teda ešte dopracovať k eh, plnému eh, potenciálu. Total. Napríklad kapacita 5 GW to väčšinou nie je vhodné pre komerčný obchod na základe reštrikcií polského systémového operátora. Rozvinúť rozvoj cezhraničnej infraštruktúry si vyžaduje spoluprácu medzi susedskými členskými štátmi, čiže mohli by sme zvážiť multinárodné regionálne, regionálnych operátorov TSO. Po tretie, finančná podpora. Európsky rozpočet iba v obmedzenej miere prispel e, k bezpečnosti e, energetickej dodávky. Európska únia má nástroje na podporu infraštruktúry, ale ani jeden nemá e, vnútorný trh energie ako primárny cieľ, no a potom finančný, finančný program, energetický program pre teda EEPR, ktorý nedosiahol svoj pôvodný cieľ poskytnutie dosiahnutie ekonomického rastu počas krátkeho obdobia. Potom sú tu odporúčania, ktoré sú na slajdoch a v kópiach správy, ktorú máte k dispozícii. Poprvé, komisia ukončí implementáciu, e, teda posudzovanie implementácie členských štátov a e, spustí konania pre nedodržanie do konca roka 2016. Po druhé, členské štáty zabezpečia, že ich národné regulačné orgány sú nezávislé, a majú dostatok zdrojov a nemajú e, obmedzenie rozsahu pôsobnosti. Takisto komisia zaručí, že agentúra pre spolupráca pre spolup- sa má právomoci na zber informácií, ktoré potrebuje od inštitúcií členských štátov. Po tretie, komisia podporí rozvoj eh, cezhraničných obchodných mechanizmov pre plyn a elektrínu. Po štvrté, komisia má urýchliť proces zlepšenia energetických eh, kódov do konca roka 2015. V tomto kontexte som podchopil od komisie e, z minulého týždňa, že e, sú tu dve elektrické e, kódy. Čaká sa na novú legislatívu. Po piate, elektrina Komisia zváži ciele na základe potrieb trhu. Pokiaľ ide o plyn, komisia prehodnotí ciele a zváži, či existujú alternatívy, pokiaľ ide o konštrukciu e, plynovodov, napríklad strategicky umiestnené terminály LNG, po šiesté, komisia by mala identifikovať cezhraničnú e, energetickú infraštruktúru, ktorá existuje, ale nevyužíva sa e, v plnej miere. E, musí spolupracovať s členskými štátmi, aby sa to využívalo kontinuálne v prospech vnútorného energetického trhu a mali by sa preskúmať prínosy pre, pre vypracovanie regionálnych TSO, vybudovanie regionálnych TSO. Komisia by mala posúdiť potreby, vrátanie kapacity pre modelovanie energetických trhov. Takže napríklad často eh, chcem zdôrazniť, že komisia by mala predložiť návrhy ohľadom toho, ako robiť rozhodnutia pri výbere infraštruktúry a aby dobre fungovali trhy s energiou. Teší nás, že komisia akceptovala väčšinu z našich požiadaní. Ďakujem za pozornosť a rád si vypočujem vaše otázky. Ďakujem pekne. Väčšina členských štátov, ako aj komisia, využívajú svoju právomoc, aby prostredníctvom rady mala vplyv na členské štáty, aby spolupracovali, aby sa, vybudovali, aby sa vybudoval vnútorný energetický trh. Je veľmi dôležité, ak kolegovia máte nejaké otázky, pripomienky, pán Blanco López. Muchas gracias. Eh. Ďakujem pekne. a ďakujem aj za túto informáciu. Podľa môjho názoru tu boli dve informácie, ktoré mali veľmi silnú výpovednú lehotu v správe. Poprvé, existujúce infraštruktúry v Európe nepripravujú, nie sú pripravené na plnú integráciu trhov a tieto spájacie siete by mali byť vnímané ako absolútna priorita. Potom skutočnosť, že sa stanovili priority pri projektoch, e, že sa znížila efektívnosť infraštruktúr, ale napriek tomu Európsky dvor auditorov chce preskúmať nevyhnutnosť a ja si kladem otázku, či potrebujeme ešte viac údajov, ešte viac informácií, ešte viac hodnotení, aby sme zistili, ktoré oblasti v Európskej únii naozaj predstavujú energetické ostrovy. Ja sa pýtam, či toto naozaj potrebujeme. Aké ďalšie argumenty potrebujeme na to, aby sme poukázali na skutočnosť, že vnútorný trh nie je kompatibilný s konceptom energetického ostrova. A potom ešte tretia otázka. Nemala by byť naša priorita tieto energetické ostrovy, ktoré sme identifikovali, aby sme ich ukončili Ďakujem za vaše pripomienky. Teraz Evžen, kolega Evžen Tovšenovský. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem za to prísne posúdenie stavu energetiky, prísny pohľad na existujúcu situáciu energetiky v rámci Európy. Myslím, že je to veľmi realistický pohľad na problémy, ktoré v súčasnosti existujú a myslím si, že je to pre nás veľmi dôležité. Mal by som jednu jedinú otázku, pretože viacero z týchto otázok sú, je obsiahnutých v správe. Jedna vec je pre mňa zaujímavá. Chcel by som sa opýtať, ako vy v rámci svojho pohľadu na situáciu na európskom elektrickom trhu alebo európskom obchodu obchode s, s elektrickou energiou. Ako hodnotíte riziko, ktoré prináša určitú nestabilitu práve nárazové výkyvy výroby v Nemecku z, veternej, z veterných zdrojov. pretože tieto často spôsobujú vážne rozkolísanie a určitú hrozbu pre ďalšie krajiny a vytvárajú určitú elektrickú nestabilitu alebo dodav, nestabilitu dodávky v rámci Európy. Ďakujem. Ďakujem. A ďalší rečník by bol pán Balčitis. Ďakujem. prvom rade sa chcem poďakovať zástupcovi Európskeho dvora auditorov Už sme s ním hovorili eh, v výbere pre kontrolu rozpočtu. Dnes je dôležité, aby sme eh, sa pozreli na eh, tie základy, na, na tie korene celej záležitosti, namiesto toho, aby sme používali slogany. Súčasné čísla veľmi jasne poukazujú na to, že sa nachádzame v zložitej situácii. Pracovali sme a snažili sme sa vybudovať Eh, integrovaný energetický trh. To sme, o to sme sa usilovali počas uplynulých šiestich rokov, ale je jasné, že komisia zlyhala pri riadnom výpočte cieľov pre energetickú stratégiu v Európskej únii. Bez týchto výpočtov je veľmi ťažké definovať, akú budeme potrebovať infraštruktúru. Ehm, došlo k zlyhaniam pri e, výbere kvalitných projektov a veľké množstvo financií sa prebehalo, pretože niektoré projekty museli byť e, uprostred zastavené. Vieme, že tretí energetický balík mal byť transponovaný do vnútroštátnej legislatívy členských štátov. 19 členských štátov doteraz tak ešte neurobili. Pán Owen spomenul členov projektu, ktorí keď je reč o pobalskom regióne a keď je reč o polskom postoji k niektorým projektom, ktorí spôsobujú zarazenie a znepokojenie Teraz, keď je reč o ECR, ktorá musí analyzovať energetický trh a predložiť politické odporúčania, ale agentúra ESA nemá právomoci na to, aby si vyžiadala od členských štátov informácie a bez toho komisia nemôže prijať rozhodnutia. A bez toho si v podstate sedia na rukách a nemôžu robiť nič. Takže ešte raz sa chcem poďakovať e, dvoru auditorov, ale zároveň e, ale zároveň sa chcem opýtať komisie, čo urobíme teraz? Jeden členský štát sa rozhodol investovať do STG, ale iné členské štáty e, nechcú nakupovať plyn z tohto terminálu. Mali by sme venovať väčšiu pozornosť realite v tomto výbore. Ďakujem za prezentáciu. Súhlasím s tým, čo bolo povedané, ako môžeme zlepšiť bezpečnosť dodávky energie. Dodávka zemného plynu je dôležitá. Potrebujeme e, evidovať celkovú potrebu v Európskej únii. Aj to, čo bolo povedané v správe, je správne. Hranice infraštruktúr, cezhraničná infraštruktúra, to je možné len vtedy, ak členské štáty spolupracujú ukončenie energetického vnútorného trhu. To nesmieme zabúdať na jednu vec. Štátna kontrola je mimoriadne dôležitá, pretože aj regulácia trhu je dôležité, aby sa zabezpečila dodávka energie, aby bola bezpečnosť, istota a na to potrebujeme národné flexibil- národnú flexibilitu. A to znamená na druhej strane, že národné regulačné orgány e, majú určitú úlohu. Ďalej ste spomenuli správe regulačné orgány a ich úlohu. Aké nevýhody vnímate súvislosti e, s energetickým vnútorným trhom energie. Myslím nad rámec národných regulačných programov. Hovoríte, že to bolo 6 členských štátov, ktoré ste skúmali. Takisto je dôležité, aby sme mali podrobnejší obraz od e, e, dvora auditorov, aké možnosti majú členské štáty Existuje pra, pro, plánovanie, aby sa zistilo, aký to má dopad na členské štáty. Napríklad by sa mal analyzovať prípad Cyprus. Vo vašej správe ste zdôraznili, že toto je typický energetický ostrov, izolovaná krajina, odrezaná od veľkých energetických sietí. S rozvojom potrebnej infraštruktúry aby sa zásobovali, využívali aj zásoby zemného plynu, by Cyprus mohol zohrávať e, dôležitú úlohu nielen pre e, dodávku energie, ale aj pre bezpečnosť e, energetickej dodávky v Európskej únii. Musíme vytvárať terminály LNG, aby sa lepšie dal využívať aj tekutý plyn a tu by sme mohli využiť aj zás rezervy e, vo východnej časti Stredomoria. Ďakujem za vynikajúcu správu. Veľmi užitočné odporúčania, ako aj závery. A súhlasím s kolegom v tom, že doteraz vnútorný trh s energiou nefunguje a ešte nás čaká veľký krok, než bude fungovať Eh, potešili ma vaše konkrétne príklady, čiže by som položil takú všeobecnejšiu otázku. Tie konkrétne príklady toho, kde sa nachádzajú problémy, napríklad ste spomenuli Francúzsko a ďalšie miesta, tieto príklady by ste mohli ďalej rozvinúť, pretože potrebujeme množstvo konkrétnych príkladov toho, kde sa tie problémy nachádzajú. Takisto ma potešilo, že ste spomenuli odporúčania, napríklad odporúčanie 2, eh, dozor nad trhom správa Mejsa, nemajú dostatok informácií, pokiaľ ide o dohľad nad trhom, pretože nemajú dostatok informácií a členských štátov. Otázka, aby EISA dostala právomoc, nielen aby dostala mandát, ale aj zdroje, to je veľmi dôležité a dialog s komisiou eh, by to mohol zabezpečiť. Potom, eh, čo sa týka ruských miest s členskými štátmi. Niektoré členské štáty majú takéto interné problematické z oblasti. Takže chcem sa opýtať, či ste sa aj na toto pozreli. A potom na záver otázka regionálnych TSO. Je to dobré odporúčanie, hoci si myslím, že je to niečo, čo sa ťažko zabezpečí z krátkodobého hľadiska, ale Mohli by ste niečo povedať k tomu, akým spôsobom implementovať toto odporúčanie? Ďakujem. Ďakujem. Uh, Bola to takisto otázka postupu pre porušenie predpisov, aby sa nezačínal hneď súdnym dvorom v Luxemburgu. To je možno ten posledný krok, ale začať nejakým listom. A chcel by sme požiadať pána Klausa Dietera Borhau riaditeľa DG Energetika, energetika vnútorný trh energetický. O tom sme hovorili, čo si vymyslíte, ako vy reagujete, aké návrhy máte. Konkrétne chcete povzbudzovať členské štáty k tomu, aby vytvárali vnútorný energetický trh? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán Owen vážení poslanci, členovia tohto výboru, predovšetkým komisia by sa chcela poďakovať pánovi Ovenovi a jeho týmu za túto správu. Vo veľkej miere súhlasíme s, so zisteniami a to isté sa týka aj odporúčaní Avšak musím zdôrazniť, že mnohé z toho, čo sa odporúča a čo, na čo správne správa poukazuje, na tom už komisia pracuje a pripravuje sa to, dokončuje sa to. A chcel by som... Nemáme mikrofón, poprosíme o mikrofón. Chcel by som upozorniť na určité veci, o ktorých hovorili aj niektorí členovia tohto výboru. Začnem s dobudovaním vnútorného trhu. Áno, ešte tam nie sme, to je pravdou. A rok 2014 bol termínom, dokedy mal byť vnútorný trh dobudovaný, ale myslím si, že sa musíme pozrieť do budúcna a spraviť všetko, čo je potrebné preto, aby sme dobudovali tento trh čo najskôr. Plne súhlasíme s obavami, ktoré zazneli nielen v správe, ale aj sú z niektorých členov tohto výboru, že teda musíme sa pre všetkým postarať o to, aby všetky členské štáty dodržiavali tretí energetický balíček. A tu môžem povedať, že na jeseň, minulú jeseň sme dopracovali poslednú kontrolu národných energetických legislatív všetkých 28 členských štátov. A môžem povedať, čo sa týka tretieho energetického balíka, teraz sme začali spustili všetky konania pre porušenie predpisov. Samozrejme, rôzne konania sú v, rôznej, e, v rôznom stave. Niektoré už sú na súde, niektoré sú na úrovni dôvodovej správy, niektoré sú na úrovni prvého oznamovacieho listu a tie, kde sme dokončili iba kontrolu, to je samozrejme vo fáze tzv. pilotných oznamovacích listov. Takže teraz e, rozbiehame všetky tieto konania. A potom, čo sa týka sieťových kódov, tu som trošku smutný, že to je tak veľmi kritizované, pretože aktuálna situácia nie je zase taká zlá. Napríklad v plinárenstve máme 4 z 5 kódov už zavedené, platné a jeden, ktorý chýba, je tarifný kód, ktorý pôjde cez komitológiu v marci. Čo sa týka elektriny, už máme skoro 9 kódov, teda chceme mať 9 kódov, z ktorých 4 boli dotiahnuté dokonca v rámci komitológie. Tri kódy sa spojili do jedného a pôjdu cez komitologický postup budúci mesiac. Takže ostávajú nám dva kódy a pán Owen ma požiadal, by som o tom trošku povedal viac, čo teda plánujeme s tým robiť a prečo sme to akoby zdržiavali. Je to kód bilancovania a súhlasím s pánom Owenom, že je to jeden z kľúčových kódov pre vnútorný trh s endoktrinou ako aj pre integráciu eh, in, eh, obnoviteľných zdrojov do tohto trhu a potom kód eh, núdzových situácií a obnovy dodávok. Tie sme trošku pozastavili, pretože, ako viete, pripravujeme legislatívny návrh pre nový dizajn trhu s elektrinou a paralelne pripravujeme aj návrh nového nariadenia na pripravenosť pre rizika v oblasti elektriny, to znamená bezpečnosť dodávok elektriny. A tieto dva kódy úzko súvisia s týmito iniciatívami a teda v prvej fáze sme chceli najprv zistiť, čo musí ísť cez legislatívu a čo môže ostať e, na úrovni kódov. Tá práca je už takmer dokončená a tu je moja odpoveď, pán Owen. Nebudeme čakať s prácou e, ohľadom kódov, kým budú hotové legislatívne návrhy. Jednoducho začneme aj s tými ďalšími kódmi, pôjdu cez komitológiu ešte stále v prvom pol roku tohto roka. Takže museli sme v podstate si len vyčistiť, čo musí ísť do legislatívy a čo nie. Tá práca je už hotová, takže teraz pripravujeme kódy e, a pôjdeme riadnym postupom. Takže celková situácia nie je zase taká zlá. Mnohé z vašich odporúčaní podľa mňa už e, sú buď zrealizované, alebo sa realizujú. Čo sa týka infraštruktúry, tu je potrebné povedať, že neexistuje celkové hodnotenie potrieb. Toto tvrdenie je pomerne ďaleko siahle, pretože sme mali 10-ročný plán rozvoja siete a ten robí takéto hodnotenie. Avšak súhlasím s vyhlásením správy súdu aj s tým, čo tu zaznelo, že by sme si mali stanoviť priority pri výbere projektov aj čo sa týka počtu PCI, ktoré máme, na mieste, ktoré máme. A tu e, môžeme v 2017 otvoriť ten I nariadenie budúci rok. A presne s týmto účelom identifikovať tie PCI, ktoré sú nutné na dobudovanie vnútorného trhu s energiami. Prvá kategória a potom druhá kategória budú ďalšie PCI a tretia kategória sú projekty v spoločnom záujme, ktoré sú na hraniciach EÚ so susednými krajinami e, v rámci energetického spoločenstva napríklad. Takže to bol náš postup. cez hraničná infraštruktúra sa musí v plnom rozsahu využívať. Áno, súhlasím. A tu zdôrazňujem, že máte úplnú pravdu, keď hovoríte o tzv. reverzných tokoch. E, pri dlhodobých kontraktoch sa to ťažšie realizuje. Cielená dodávka elektriny. Áno, to robíme. Myslím, že je potrebné tie práce urýchliť. Inštalácia strategickej infraštruktúry, tu ste to spomenuli a členovia tohto výboru hovorili o NLG skvapalnenom plyne. Áno, v strategickom dokumente, ktorý vyjde 10. februára, uvidíte 9 konkrétnych opatrení infraštruktúry s cieľom zrealizovať tento cieľ a využiť NLG vo väčšej miere. Čo sa týka správy a riadenia, väčšia pravomoc sa, áno, samozrejme, a uvidíte to aj v našom návrhu legislatívy koncom roka, o, iniciatíva dizajnu trhu s elektrinou dáme viac právomoci ACER a takisto zabezpečíme, aby mali priamy prístup k potrebným informáciám. Problém nerobia členské štáty, problém je s TSO, nie s členskými štátmi, ale s prevádzkovateľmi regionálnej TSO, prevádzkovateľia sieti. Súhlasím s kolegom, ktorý povedal, že to príde neskôr. Určite, áno, trh si to sám zariadí, nemali by sme to nanúcovať, ale my by sme mali trvať na regionálnej spolupráce medzi TSO a na vytvorení, vytvoríme regionálne centra, kde budú musieť TSO spolupracovať. A potom ešte je tu jedna vec, ktorej komisia sa neriadila vašimi odporúčaniami. Je to kondicionali, prvok kondicionality, ktorý navrhuje súd. To znamená povedať, že by nemali byť žiadne finančné prostriedky z CEF fondu na projekty naviazané na členské štáty v tých prípadoch, kedy nie je funkčný trh v súlade s tretím e, e, energetickým balíkom. My máme zásadný problém mikro, e, pretože peniaze z fondu CEF nie sú priamo určené e, členským štátom, ale firmám, súkromným firmám a TSO, prevádzkovateľom siete. Takže takáto kondicionalita by potrestala tie TSO a tie firmy, ktoré nie sú zodpovedné za to, či sa dodržiava alebo nedodržiava tretí e, energetický balíček a spomalí to mnohé dôležité projekty. Ale mal som také spolu súkromné diskusie s pánom Ovenom a povedal mi určité veci, nad ktorými sa môžem zamyslieť. Dnes môžem poskytnúť to, že vám nepoviem, že tu bude všeobecná kondicionalita, ale pri našom hodnotení toho, či peniaze z CEF fondu pôjdu alebo nepôjdu na projekty, máme jedno kritérium, ktoré je prepojené s cezhraničným dopadom. Mohol by som rozšíriť toto kritérium a povedať, že v rámci tohto kritéria musíme zvážiť aj to, či v tom prepojenom členskom štáte sú rešpektované trhové pravidlá takým spôsobom, že nemôžu spomaliť plné využívanie a plnú efektivitu využívania tej infraštruktúry. Čiže tak sa to dostane do hodnotenia. Uvediem príklad. Z piatich bodov takto hodnotíme. Z piatich bodov by som dal nul, ak v jednom z týchto členských štátov máte vývoz, e, zákaz vývozu, pretože to by jednoznačne poškodilo užitočnosť, užitočné využitie tejto infraštruktúry. Čiže ak sa súd rozhodne robiť to e, nie na horizontálnej úrovni, ale cieľene v rámci hodnotenia procesu financovania z CEF, cieľene, potom komisia môže akceptovať aj 9. odporúčanie, to bolo to ich jediné, ktoré tam ešte ostalo. Ak dovolíte dve kratučké pripomienky k tomu, čo povedali kolegovia tu vo výbore. Energetické ostrovy, tie by mali byť prioritou, mal by sa to ukončiť. A je to prioritou. Je to explicitná priorita pre financovanie z fondu CEF. A e, v potešení môžem povedať, že už sme zaznamenali dva úspechy Prvý sa týka GIPL, prepojenie Polska a Litvy. Tým sme ukončili v podstate akýsi uh, ostrov osamotenej Baltic, pobaltské štáty v oblasti plynu. A aj s Fínskom sme zabezpečili, že Fínsko nie je akýmsi opusteným ostrovom, čo sa týka prepojenia plynovodov. Čiže tu sme vyčlenili primárne prostriedky z CEF na tieto účely. A druhá téma sú tie úzke hrdla, o ktorých ste hovorili. E, takisto tu zaznela veľmi dôležitá otázka. E, slučkové toky, ktoré môžu poškodiť iné siete. Áno, máte pravdu, že to ošetríme e, v rámci iniciatívy dizajnu trhu, kde budeme riešiť aj stanovenie cien. A myslím si, že som spravil, čo som mohol. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Je to úplne jasné, aspoň pre nás, e, že ste odborníkom na túto tému vnútorný trh s energiou. Chcel by som sa vás opýtať, pán Owen, ak by ste mohli to nejak uzavrieť alebo nám poskytnúť nejaké rady, kam sa máme ďalej ubrať v mene e, dvora auditorov. E, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem komisii aj, aj poslancom za privítanie tejto správy a za vaše vyjadrenia. Pán predseda, ak dovolíte, zareagujem stručne na vyjadrenie jednotlivých poslancov, ktorí vyjadrovali svoje názory či kladli otázky a potom stručne zareagujem aj na pozitívnu odpoveď komisie. Pán Blanco López hovoril o obmedzení investícií zo strany EÚ. Ja som upozornená na Dublin, ale dôležité tu je to, že skutočné finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, sú malou časťou celkových financí, ktoré sú na trhu. Spravili sme si výpočet v priemere 0,7 miliardy eur za posledné obdobie MMF, možno dvojnásobok v novom MMF období, ale 0,6 miliardy eur e, pre kombinované TSO a aj by investície môžu byť 14 miliard ročne, čiže to nie je najväčší kúsok toho celého koláča, ale je to e, veľmi dôležitý signál. Komisia e, vkladá peniaze daňových poplatníkov a takovým efektom tieto peniaze môžu prilákať ďalšie investície, takže je veľmi dôležité, aby sme správne nastavili investičné rozhodnutia na rovni komisia. To je kontext, v ktorom sme hovorili o tom, že každé euro má prilákať čo najviac peňazí, musíme strategicky vyhodnotiť potreby tak, aby naozaj sa investovalo do tých správnych e, projektov. Pán Tochenovský e, povedal, e, hovoril o prísnych a a tvrdých. Ja, keď hovorím o môjom vyjadrení, ja nechcem, aby ste ma vnímali takto. My sme to chceli popísať čo najvyváženejšie na základe dôkazov, ktoré sme mali ako dvor auditorov a myslím si, že ako on, tak aj ostatní budú so mnou súhlasiť, že k úplnému dobudovaniu vnútorného trhu s energiou máme ešte ďaleko a hovoríme o tom už dosť dlho. Položili ste konkrétnu otázku o riziku nestability a hovorili ste o e, nemeckej výrobe elektriny e, e z veterných zdrojov zdrojov, čo môže narušovať eh, Samozrejme, obnoviteľné zdroje a ich prínos do sieti je veľkou výzvou pre všetkých prevádzkovateľov sieti a je tu veľký problém s bilancovaním siete. Na to som upozornil. Ale vnútorný trh s energiou eh, v širšom zemepisnom zábere je dobrý, pretože diverzifikuje riziko keď na jednom mieste fúka vietor, možno na jednom mieste nefúka, keď niekde svieti slnko, možno na jednom mieste je tma. A teda nutne v širšej sieti, pre všetkým v kontexte energetiky, e, ak sa spájate, diverzifikujete rizika, preto vnútorný s energiou je dobrým nápadom a preto ten polsko-nemecký kontext, možno akési regionálne dohody TSO by pomohli v polskom kontexte E, lepšie, väčšia miera obchodovania z nepredvídaných tokov z Nemecka by mohla byť na prospech e, polských spotrebiteľov tým, že im dá nízke ceny, zabezpečí väčšie investície do vnútorných polských sietí a pomôže im e, riešiť nepredvídanú nepredvídanosť tých tokov, ktoré prichádzajú zo zahraničia Um, hovoríte o dobrých veciach, o dobrých veciach sa dá hovoriť viackrát, e, opakovanie neškodí. Čo sa týka transpozície tretieho balíka, e, pokiaľ viem, tak včera sme mali posledné údaje v článku 31 našej správy, čiže chcem naviazať aj na to, čo povedala komisia. Myslím si, že máme, tuším, 10 členských štátov, na, e, Mm, proti ktorým je konanie pre porušenie predpisov, tuším ďalších 15, buď dostávajú pilotné e, oznámenia, alebo sú v, tej štádii, sú v tom štádiu dialogu a teda ešte nebolo rozhodnuté o tom, či a ďalšie krajiny tam ešte nebolo prijaté rozhodnutie, či teda e, začne sa proti im konanie za porušenie predpisov alebo nie. Takže to oistenie komisie nás teší, že teda komisia to má pod kontrolou. Ehm, komisia hovorila takisto aj o tom, že sa dostane konečne právomoci a môže prístup k informáciám, ktoré potrebuje, aby mohla vykonávať svoju prácu. A dúfam, že teda aj nové právomoci. Až tak ďaleko sme my nešli, ale ja chápem, že je to veľmi potrebné, je to vynikajúci tým a v budúcnosti musia zohrávať dôležitejšiu úlohu. Pán Siliky Otis, sa pýtal o národných regulačných orgánoch. Myslím si, že v správe máme veľa dôkazov o tom, tam, kde nie sú nezávislí, kde nemajú dostatočné zdroje, tak aby sa mohli zúčastňovať tak, ako by sa mali na diskusiách aj sa ak chceme naozaj, aby sa členské štáty navzájom od seba učili, nielen osvedčené postupy, ale aj z vlastných chyb. Pýtali ste sa na to, či by som mohol povedať niečo viac o iných členských štátoch a myslím si, že spomenul konkrétne tuším Cyprus. E, všetko sa do jednej správy nezmestí, je to veľmi široký záber a takisto budúci rok pripravíme ďalšie dve správy. Dúfam, že teda som to tak naznačil, že takto si vytváram cestičku, aby som mohol prísť, e, predložiť aj tie druhé správy jedno euro z piatich e, v rámci rozpočtu na klimatické aktivity a e, takisto téma odstavovania atomových elektrární v Slovensku, Bulharsku. Ale chcem odpovedať na pána Cikliotisa, je to veľmi zaujímavý potenciál na Cypre. My sme oznámili pred dvoma týždňami pracovný program na 2016 a my ako dvor auditorov sme identifikovali energetiku a klímu ako hlavné témy pre pracovný program roku 2016 vzhľadom na ich význam v rámci agendy Európa do roku 2020 ja budem mať v kompetencii e, prehodnotenie terénu v rámci energetiky a klímy. Začnem s tým čoskoro a e, dúfam, že bud- na budúceho roku sa snáď dokončíme a určite sa tam pozriem aj na tú cyperskú otázku, pretože naozaj doslova energetické ostrovy sú dôležité. Uh, E, pán Kufor, ďakujem pekne za vaše vyjadrenia. Žiadali ste konkrétnejšie príklady. My sme e, Mnohé z nich nájdete v texte správy a dokonca máte k dispozícii aj papierovú verziu e, napriek pravidlám v parlamente, za čo sa ospravedlňujem, môžem vám buď ja dať, alebo môj kolega. Ak chcete, tak si môžeme, keďže tu máte špecialistov. Ak máte záujem energetické otázky, môžeme si spolu sadnúť eh, po tejto prezentácii a poinformovať viac o projektoch a regiónoch ktoré sme skúmali. Eh, len stručne možno roz, por, mm, sa rozvediem trošku o regiónoch, ktoré majú najväčší potenciál, aby sa stali aktívnejšími, proaktívnejšími tranzitnými štátmi pre prospech eh, nielen vlastných občanov, ale občanov na krajinách po oboch stranách. Uh, Nechcem nikoho kritizovať, je to jednoducho len potvrdenie faktov. Francúzsko je potenciálne veľmi dôležitým tranzitným štátom ako pre elektrínu, tak aj pre plyn, ale existujú obmedzenia v rámci Francúzska, v rámci jeho vnútorného trhu, toho, akú majú kapacitu, prenosovú kapacitu a podobne, ale inej situácii, ale podobne Polsko, opäť sú tu obmedzenia, v tom, aby mohli lepšie využívať existujúce inter- konektory prepojenia v rámci Polska, predovšetkým na severovýchode a samozrejme radi môžeme o tom prediskutovať, môžeme to s vami prediskutovať, ak chcete. Čiže e, cezhraničné projekty, komisia hovorí a mnohé PCI sa zameriavajú predovšetkým na projekty v rámci členského štátu, tak aby sa odstranili úzke hrdla. Regionálne TSO, ako to môžeme rozvehnúť, komisia to povedala, ja by som bola asi netrpezlivejšia ako oni, ale myslím si, že môžeme vychádzať z dobrých osvedčených postupov. Švedsko a Dánsko sú dobrými príkladmi, dokonca aj S-Link 2, ktorými sa pridali Fíni a Estonci. Môžeme sa poučiť z toho, čo funguje, ale aj z toho, čo nefunguje až tak dobre. A pán predseda, hovorili ste o konaní pre porušenie predpisov, s komisiou sme o tom hovorili. Ďakujem aj za pripomienky o o uisteniach komisie, zaujímavá hodnotenie komisie, odporúčaní, ktoré komisia najprv odmietla. Som rád, že teraz sa ešte ďalej s nimi znova zapodieva a že to uznáva ako užitočný krok. V tomto kontexte viem, že samotný pán podpredseda komisie, pán Ševčovič, sa jasne vyjadril, keď hovoril tuším, keď hovoril o Nord Stream 2, ale myslím, že sa to dá uplatňovať aj v širšom kontexte, povedal, že EÚ bude podporovať iba infraštruktúrne projekty, ktoré budú v súlade s hlavnými princípmi energetickej únie. A myslím si, že sme sa dostali do tej fázy, kedy je potrebné sa do toho pustiť, takže som vďačný tomu, že komisia sa naozaj zamýšľa nad tým, aby táto kondicionalita fungovala už akýmkoľvek spôsobom, ako chcete. Vyrobíte implementáciu, my môžeme len komentovať to, čo vidíme, takže to dúfam, že som zodpovedal na otázky a naznačil, aspoň do určitej miery, akým smerom sa umeráme. Ďakujem pekne. Projekty v spoločnom záujme PCI, pretože niekedy to nie je jasné, keď používame skratky. To znamená projekty v spoločnom záujme veľmi dôležité a určite to vnímame ako niečo kľúčové. Takže ďakujem pekne, priatelia, za vynikajúcu diskusiu na túto veľmi zaujímavú tému vnútorný trh s energiou a správa dvora auditorov. Ďakujem pekne. Uh, well, next point, nine. Ďalší bod to je číslo 9. Štúdia o rozvoji trhu s vesmírnymi technológiami, vystúpenie Laury Del Ponte, uh, zastupkyne Centra pre eh, priemyselné štúdie. My sme ako výbory ITRE zaslali túto otázku nášmu eh, oddeleniu pre eh, politiky. Na základe toho bola vytvorená táto štúdia. Jej Cieľom bolo vypracovať e, potrebné opatrenia na e, posilnenie e, požiadaviek súvisiacich s vesmírnymi technológiami, s vesmírnymi údajmi. Dôležité sú tu aj európske programy Kopernikus a Galileo. Veľa prostriedkov už sa v Európe investovalo do tejto oblasti a asi sa ešte ďalšie investujú, takže som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie, rád vás vidím. A zaujímavé vaše informácie pre nás a vaša štúdia na túto tému. Takže Space Market Uptake, rozvoj trhu s vesmírnymi technológiami. Ďakujem veľmi pekne za tento milý úvod. Som veľmi rada, že tu dnes môžem byť a prezentovať vám výsledky tejto veľmi zaujímavej štúdie o e, rozvoji trhu s vesmírnymi technológiami v Európe. Prečo si myslíme, že táto štúdia je tak dôležitá pre európske podniky a občanov? Vieme, že v posledných desiatich rokoch Európska únia investovala 6 miliard eur do vybudovania svojej vlastnej vesmírnej infraštruktúry a v aktuálnom finančnom období e, sa vyčlenilo 11 miliard. Tieto investície sú veľmi dobre odôvodnené. Poprvé potrebou poskytnúť Európskej únii autonómnu vesmírnu infraštruktúru, a po druhé produkty eh, vyplývajúce z eh, eh, satelitov budú súvisia aj s Európskou stratégiou rastu. Preto je potrebné, aby socioekonomické prínosy vyplynuli z týchto projektov. A to predstavuje výzvu pre EÚ. A presne toto je cieľom tejto štúdie pozrieť sa na možné e, kroky, ktoré by mala prijať Európska únia, e, ktoré by mala e, podporovať vesmírne údaje a technológie. My sme sa pri našej štúdii opierali o viaceré zdroje, štúdie, prípadové štúdie, revízie dokumentov o politikách a predpisy. Zároveň sme dokument, eh, robili eh, analýzu dokumentov s perspektívou viacerých kategórií jednotlivých zainteresovaných eh, strán, vrátane záverečných užívateľov. A musím povedať, že sme veľmi vďační všetkým, ktorí prispeli k tejto štúdii so svojimi vedomosťami, pretože nám naozaj poskytli veľmi um, zaujímavé údaje. Takže aké sú investície EÚ, e, pokiaľ ide o vesmírne technológie? Sú tu dva dôležité e, programy, jeden je Galileo, druhým Copernicus. Galileo ide o Európsky navigačný satelitný systém, ktorý je ekvivalentom americkému GPS ale bol vyvinutý eh, iba eh, výlučne pod civilnou kontrolou. Eh, doplňa ho EGNOS, ktorý zlepšuje spolahlivosť a presnosť GPS a už funguje. Galileo pozostáva z konštelácie 30 satelitov a aj infraštruktúry na Zemi. Polovica týchto satelitov už je v obehu. Kopernikus je systém pozorovania Zeme, prakticky umožňuje e, pozorovať e, Zem z vesmíru. Cieľom tu boli geospaciálne informácie na podporu e, rozhodnutí verejného sektora, poskytuje informácie v šiestich oblastiach atmosféra, monitorovanie zeme, klimatických zmien, kybernetická bezpečnosť a podobne. E, tieto projekty sú v rôznych štádiách rozvoja, e, poskytujú už predbežné služby a mali by sa plne dobudovať do roku 2020. Keď hovoríme e, o downstream space market, máme na mysli firmy, ktoré poskytujú služby a aplikácie viacerým e, súkromným a verejným užívateľom. Väčšinou nie sú prepojené s tradičným e, trhom vesmírnych technológií, ale závisia od nich, e, pokiaľ ide o poskytovanie satelitného signálu, napríklad v prípade aplikácií vychádzajúcich z Galilea, alebo obrázkov z vesmíru, napríklad pokiaľ ide o aplikácie vychádzajúce, opierajúce sa o Kopernikus. Takže aký je aktuálny stav na trhu. Pokrytie globálny navigačný satelitný systém a systém pozorovania Zeme. Môžeme povedať, že oba trhy rastú. Sú dominované malými a strednými podnikmi obzvlášť pokiaľ ide o poskytovanie systémov s pridanou hodnotou. Zároveň sme si všimli, že e, e, napríklad v porovnaní s USA Rast týchto služieb je oveľa e, pomalší, než boli očakávania a to v zásade v súvislosti e, s tým, že Európa má oveľa e, menší a fragmentovaný inštitucionálny trh. Čo v Európe chýba, je tá veľká sila obranných kontraktov, ktoré pomáhajú americkému priemyslu, aby bol trvalo udržateľný z finančného pohľadu. Sú tam aj špecifické e, okolnosti, pokiaľ ide o navigačný a satelitný e, e, systém a jeho trh, ten je vyzretejší, ktorý je už plne vyvinutý. Určite ste s tým oboznámení. A potom je tam vysoký rast aplikácií vychádzajúcich z Kopernikusa. A a teda Galilea a vďaka e, veľkému rozšíreniu e, inteligentných telefónov. Pokiaľ ide aplikácie vychádzajú z Galilea, e, internet vecí a vozidla, bezpilotné vozidlá tu sa naskytajú ako možná veľká oblasť rastu. A potom ten druhý trh sa rýchlo mení, adaptuje sa e, novým technológiám a podnikovým e, modelom. To, čo môžeme momentálne e, povedať, je, že sú tu hlavne verejní a inštitucionálni zákazníci, komerčné služby sú skôr vyvíjane pre malé trhy so špeciálnymi potrebami a e, poľnohospodárstvo a e, systém poisťovníctva e, sú sektormi, ktoré ponúkajú obrovské možnosti rastu. Dôležitý bude predaj geospatiálnych služieb, teda kombinácia údajov vychádzajúcich z zisťovania pozície a plus služieb geomappingu. E, snažili sme sa zaoberať aj používaním satelitných údajov v Európe a e, e s tým spojených. E, klasifikovali sme ich do piatich oblastí. Politika, riadenie trhu, technické otázky, nedostatočné zručnosti a snažili sme sa ich klasifikovať podľa dôležitosti. Ja by som sa teraz chcela sústrediť iba na tie najväčšie Chcela by som sa sústrediť hlavne na to, čo sme e, identifikovali ako spoločnú výzvu pre služby vychádzajúce z Galilea aj e, Koperníka. E, závislosť od technológií nepochádzajúcich z EÚ je tu dôležitá pre Galilea. To súvisí so skutočnosťou, že väčšina aplikácií vychádza z systému GPS a je tu riziko, že tu bude čoraz e, väčšia závislosť od e, e, teda komponentov, ktoré nie sú vyrábané a vyvíjane v Európe. Pre, v prípade Koperníka situácia je odlišná. Hlavným rizikom, ktorý, ktorý vzniklo, je, že vidíme Kopernikus ako ďalší poskytovateľa údajov teda americké firmy, pretože e, spracovanie obrovských množstiev e, údajov, ktoré Kopernikus môže e, podporiť, to, čo na to potrebujeme, sú veľmi veľké kapacity, aj uchovávania, aj teda počítačové kapacity. Americké IT firmy ako Google, Microsoft alebo Apple sú v tejto oblasti oveľa ďalej než európske. A ďalej fragmentácia keď porovnáme európsky trh s americkým, vidíme, že z dôvodu na, otázok národnej bezpečnosti a priemyselnej politiky európsky trh je fragmentovanejší. A keď sa napríklad pozrieme na obstarávanie, vidíme, že vo všeobecnosti e, e, tí e, národní záujemcovia sú favorizovaní. A ďalší bod, ktorý sme nadnesli v našich interviách, e, e, vyplynulo z toho, že zástupcovia priemyslu nie sú e, tu zainteresovaní pravidelne a ja by som tu prijala aj záverečných užívateľov. A to platilo hlavne na začiatku vývoja týchto programov, obzvlášť pokiaľ ide o služby vyplývajúce z Kopernikusa. A to, čo ľudia hovoria, je, že, čo pozorujú, je, tým je prístup, e, že Európska e, únia a Európska vesmírna agentúra sledovali e, postup, ktorý sa orientoval inštitucionálnymi potrebami a výskumnými a ani nie tak potrebami trhu. To sa samozrejme nedá dobre porovnať s USA, kde vlastne poradcovia a koneční užívateľia sú v kuse konzultovaní, poskytujú feedback pri vývoji týchto typov programov. Opäť e, tu máme výzvy, ktoré sú špecifické e, pre jednotlivý program, pre Galileo. Tu vidíme možné omeškania pri e, vysielaní nových satelitov. To vidíme ako najkritickejší bod, pretože Eh, Európska eh, agentúra pre eh, globálne stabilitová agentúra hovorí, že je už veľa vecí, ktoré že priemysel už investuje do Galilea, takže je veľmi dôležité, aby sme tu negenerovali ďalšie frustrácie alebo očakávania, ktoré sa nemôžu splniť. Zároveň zástupcovia priemyslu z e, trhu satelitnej navigácie hovoria, že nedostávajú dostatočnú podporu zo strany EÚ. V prípade Koperniku e, je situácia odlišná a to najrelevantnejšie predstavuje e, dátová politika. Tá bola prijatá v roku 2014 a stanovuje, že je tam e, e, voľný prístup k údajom Kopernikus, čo určite predstavuje veľký pokrok, ale problémom je, že prístup k týmto údajom e, nie je jednoduchý. V porovnaní teda s údajmi, ktoré poskytuje podobná služba USA. Interfejs nie je pre užívateľov jednoduchý E, nie sú to spracované služby, ale e, sú to surové e, údaje a nie sú efektívne uchovávané. Ďalším problémom Kopernika je komplexný systém riadenia. Je tam veľmi veľa európskych agentúr, ktoré sú zodpovedné za tie kľúčové služby Kopernika. A Aká bola reakcia Európskej únie doteraz oči voči týmto obmedzeniam? Európska únia pracuje na viacerých úrovniach s viacerými nástrojmi. Poprvé, Európska únia podporuje výskum e, vo vesmírnej oblasti pomocou Európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie. Myslíme si, že e, program doteraz poskytol veľmi užitočné výsledky, obzvlášť pokiaľ ide o e, vývoj e, kľúčových služieb pre Kopernikus. Ale zároveň ľudia, s ktorými sme diskutovali, podotkli, že niektoré z vlastností programu by sa mohli lepšie, ešte, ešte vylepšiť, aby to zodpovedalo lepšie potrebám trhu. A po druhé, legislatívne kroky výskum aj e, e, výskum neprepojený na vesmír sú veľmi dôležité. Týka sa napríklad aj spektrovej e, politiky. Je to potrebné pre vytvorenie tých správnych podmienok na trhu a pre vytvorenie dostatočného pákového efektu. Informácie, ktoré poskytujú Galileo a Kopernikus, pre technológie, e, ktoré sú uplatňované e, v viacerých e, oblastiach horizontálne. Treba sa sústrediť na verejnú administratívu občanov aj podniky. V tomto kontexte sme identifikovali tri možné línie pre ďalšie zásahy strany EÚ. V prvom rade naozaj navrhujeme aby sa e, posilnila koordinačná úloha Európskej komisie, e, preto aby sa zabránilo fragmentácii riadenia e, týchto otázok v Európskej únii, pretože vesmírne politiky reguluje Vesmírna agentúra, Európska komisia aj členské štáty, takže je tu potrebné silnejšie vedenie. To by tiež e, pomohlo vytvoriť e, zjednotený prístup pre novú e, priemyselnú politiku v oblasti vesmíru. A pokiaľ ide o odstraňovanie nedostatkov, treba zlepšiť prístup k údajom a distribúciu údajov v rámci Kopernikusu, to sa musí zlepšiť efektivita po druhé, je dôležité snažiť sa skombinovať e, výskumné e, e, programy s podporou podnikových programov, aby sa podporila komercializácia aplikácií a produktov a treba sa potom venovať tým hlavným nedostatkom. Myslím si, že najdôležitejšie je venovať sa odporu voči zmenám zo strany verejnej správy a ďalšou možnosťou by bolo používať e, meké opatrenia ako podpora e, vesmírnych údajov vo verejnej e, sfére v členských štátoch, takže explicitne odkazovať na satelitné informácie, využívať takéto informácie napríklad na využívanie compliance. Tuto už by som e, sa chcela zastaviť v mojej prezentácii a som pripravená odpovedať na vaše otázky. Very informative meeting on, on this report, so thank you very much. We will... Ďakujem veľmi pekne. Teraz uh, sa tešíme na uh, ďalšie zisťovanie a využívanie v každodennom živote, v živote a v politickej aktivita, v politických aktivitách, ale pána Tošanovského chcem požiadať. Eh, Veľmi stručný, ďakujem za tú správu, že už nás tady... Ďakujem za správu, už nás tu veľa neostalo. Skrátim svoj eh, prejav iba na, dva, eh, na dve otázky. Ten Koperník bol zaujímavý infraštruktúrou. Ďakujeme za tú podrobnú správu, bude určite užitočná. Mám len dve otázky pri vašom pohľadu, pohľade zvonka. Prvá otázka sa týka toho, či práve na tej roztrieštenosti, či tam nie je dôležité a vhodné využiť existujúce agentúry, existujúcu agentúru GSA, ktorá bola spustená, má bezpečnostné pravidlá nastavené, a či nevyužiť e, práve existujúce fungovanie agentúry aj pre riadenie projektov Kopernikus, Koperník, pretože tento nemá túto riadiacu infraštruktúru a bezpečnostné parametre e, ešte pripravené, teda to, čo bude pre Koperník veľmi významné. Druhá otázka. Vidím, že sa v správe zameriavate hlavne na Európu a práve z dôvodu väčšej konkurencie schopnosti, či už s americkým GPS alebo ruským GLONASom, alebo čínskymi družicami, či by nebolo zmysluplné trochu rozšíriť ten záber napríklad na dosiahnutie iných trhov ako Afrika a podobne. Afrika práve z hľadiska trhu je pre Galileo a Koperník pozične veľmi výhodná z hľadiska pozície. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Ako stimulovať ako stimulovať verejný sektor? Takže tu vidíme jednu, dve odpovede, ale čo súkromný sektor? Dopyt na súkromnom sektore predovšetkým údaje, keby ste nám dali nejaké informácie, máme tu veľa otázok, ale musíme to ešte dlhšie preštudovať. Máte slovo. Ja začnem poslednou otázokou, ako stimulovať súkromný sektor. V prípade eh, služieb Galileo Base eh, tu eh, ten dopyt poháňa predovšetkým súkromný sektor. Je komplikovanejšie pre pozemné observačné služby, pretože je to naozaj rozvinuté na to, aby to podporilo verejnú politiku, verejné politiky a čo sme zistili, že nie je ochota platiť za určité typy služieb, ako napríklad, keď máte e, mapu na smartfóne, e, ktorá vám oznamuje, aké je vyžarovanie e, v oblasti, čo chcete. Vy chcete toto zadarmo, pretože sú to ako tieto služby pokladáme za samozrejmosť, chceme ich mať bezplatne, takže je to veľmi ťažké. Čo sme videli je, že je to taká níša a takisto, lebo už od začiatku existencia služieb ako napríklad Google Earth v podstate stanovili pravidlá na trhu a Google funguje takým spôsobom, že je to vlastne broker, sprostredkovateľ, poskytuje informácie bezplatne a ľudia si zvykli, že majú tieto informácie zadarmo. Z toho dôvodu je to veľká výzva mať komerčný trh pre tento typ služieb. Teraz prístup e, na iné trhy, africký trh. Toto je otázka, e, ktorú sme ešte nepreskúmali, ale vieme z predchádzajúcej správy, aká tu pripravili Európania, že tieto spoločnosti sa veľmi spoliehajú na vývoz na predaj komerčných služieb, potom k fragmentácii. Nepochopila som celkom, eh, čo pokladáte za fragmentáciu eh, v governance alebo na trhoch, eh, v systéme governance, v systéme riadenia. To je veľmi sporná otázka, si myslím. Veľmi veľa sa o tom diskutuje. V prípade Galileo agentúra bola vytvorená, čiže v Prahe máme Európne, Európnu globálnu satelitnú agentúru, ktorá pomáha e, pri podpore spustenia Galilea na vnútornom trhu. Neexistuje niečo obdobné ešte pre Kopernikus. Je to možnosť. Je to možnosť, ktorá ešte musí byť ďalej rozvinutá. Ďakujem veľmi pekne, madam. A ďakujem, madam Del Ponto, za vašu prezentáciu a ďakujem za veľmi užitočné rady ako napredovať aj z pohľadu politiky. Máte tu tri body. Pokiaľ ide o politické otázky, drahí priatelia, feedback od koordinátorov aspoň pre našich asistentov, ak ešte niekto chce počúvať. Ešte stále máme zasadnutie ITRE. Je prítomný aspoň jeden člen ITRE. Nové energetické trhy, 17. marec. Sedemnácty marec nový energetický trh. civilné satelitné systémy, čo sa veľmi podobá na našu predchádzajúcu tému medzi komisiou, členskými štátmi, skupina INF a ďalšie legislatívy vozidlá na konci životnosti a tak ďalej. Skupina ALDE, obehová ekonomika, skládky pre odpad, skupina ALDE, obehová ekonomika, smernica o odpade, skupina SND, obehová ekonomika, obaly a obaly pre e, odpad na naše budúce zasadnutie 22. a 23. februára tohto roku. 22. to bude popoludne a 23. februára dopoludne a popoludne 22. 23. február. Ďakujem veľmi pekne všetkým hosťom.